e più lontano. Dear colleagues, we can... Uh, Kolegyne a kolegovia, môžeme začať. A ja začnem oznámením. E, v súlade s koordinátormi by som chcel navrhnúť pridanie jedného bodu na program dnešného rokovania. Je to výmena názorov eh, eh, o aktuálnej situácii, ktorá sa týka problému Volkswagenu. Takže eh, nový bod 9a. Ak nemáte námietky, môžeme takto pozmenený program na dnešné dopoludne schváliť. Takže, ak je to tak, program je prijatý a teraz môžeme začať hlasovaním. A to je e, bod 6. E, Redmut, e, nehoda Redmut a maďarský červený kál. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Kontrola. je, je ten, sú tam aj tie one. A hlasovanie sa skončilo? No. Sú tam aj tie hlasovať. Ďakujem. Can I ask to the members of the different... Môžem požiadať eh, členov jednotlivých politických skupín, aby sa prosím posadili e, ku svojej skupine, pretože v tejto miestnosti je ťažké vidieť, keď máme vzadu napríklad členov niektorých e, politických skupín. A nie je, to potom, je to potom neprehľadné, či sú teda so svojou skupinou alebo mimo. EPP, prosím. Takže, e, prepáčte ešte, pán predseda.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 kto sa zdržal? Zamietnuté. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kontrola. Hlasovali všetci, hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 21. Za. Proti. Zdržali za zamietnuté 22 To je za to je proti zdržali sa kontrola je to. Avete votato tu? Hlasovali všetci? Hlasovanie sa skončilo? Zamietnuté. A teraz pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 24. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 26. Za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 27, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz uh, úvodné ustanovenie uh, 1 uh, za, proti, zdržali sa prijaté. 2 a 3, uh, e, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Uh, úvodné ustanovenie A, takže kontrola, dobre, Against. Il voto è chiuso. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kontrola. Avete votato tutti? Il voto... Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, kontrola. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, prijaté. 7. E, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 9. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 10. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz e, E, záverečné hlasovanie e, podľa mien elektronicky. Pardon, ospravedlňujem sa predseda. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Nie. Je to prijaté jednoducho. A teraz A teraz budeme hlasovať. E, to je pod 7 e, programu rokovania návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa menia, doplňa e, nariadenie 715 e, e, o, o emisiách z cestných vozidiel. Takže je to hlasovanie kompromise 4, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 60, precel, kto je za? Za pozmenujúci návrh 60, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz kompromisný návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 62, precel, kto je za?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 Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, zamietnuté. A teraz kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 60, 79, eh, eh, prvá časť, spoločne s pozmenujúcim návrhom 80 Takže spoločne s pozmeňujúcim návrhom 81. časťou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 81, e, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 82, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz e, spoločne 83, in, o 18 rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz kompromis 1. Za. To je za. Kompromis 1. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté A teraz pozmenujúci návrh 112. Kto je za? Kto je proti? E, zdržali sa? Zamietnuté. E, tran 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 113. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnuté. A teraz 116 e, e, Grosete a ďalší, kto je za, proti, zdržali sa, kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. A teraz pozmeňujúci návrh 118 a 119, ktoré sú identické. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. A teraz... Nie, Imko 25 nie. Takže... E, Pozmenujúci návrh 9, recitál 1a, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, kontrola. Hlasovali všetci? Hlasovanie sa je ukončené, prijaté. A teraz pozmenujúci návrh TRAN 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz 27 a IMKO 4. Identické. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh TRAN 5 za, proti, držali sa, zamietnuté. 29, kto je za? proti, kontrola. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 34. Za? proti, zdržali sa zamietnuté. 36, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 37, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 38, kto je za, proti, kto sa zdržal, kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Teraz 35 e, za. Len socialisti, kto je proti. Ostatní zamietnuté. Imko 7, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 40 za proti, zdržali sa, zamietnuté, 41, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, pozmeňujúci návrh INKO 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 43. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať elektronicky návrh e, správy tak, ako e, teda v pozmenenom znení. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. A teraz uznesenie, legislatívne uznesenie v pozmenenom znení. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. A teraz budeme hlasovať o mandáte na rokovanie, aby sa začalo rokovanie E, v tom zložení rokovacieho týmu, tak ako je tu uvedený, takže e, tu sa požaduje väčšina 30, 35 hlasov. Hlasovanie sa začalo. Dobre. Hlasovanie je ukončené. Hlasujeme o rozhodnutí, e, o, sa týka otvorenia medzi institucionálnych rokovaní. treba hlasovať znovu, lebo to nebolo jasné. Teraz aj EPP je za. Hlasovali všetci? Ešte niekto nehlasoval. Takže hlasovanie je ukončené. Dobre. Veľká väčšina. Takže e, blahoželám e, spravodajcovi. Bertovi Desovi. A teraz e,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 Pozmenujúci návrh 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmenujúci návrh 40, kto je za, proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmenujúci návrh 43a, kto je za, proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmenujúci návrh AFET 2a, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 45, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, kontrola. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, je to zamietnuté 34, 34 Teraz pozmenujúci návrh 46, to je za. Proti. Kto sa zdržal prijaté 47, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté 48, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? A teraz pozmenujúci návrh 49, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? E, pozmeňujúci návrh 50, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmeňujúci návrh 51 e, a e, ústnej pozmeňujúci návrh spravodajcu na hlasovacom zozname. Je tam nejaký, nejaká námietka proti takémuto pozmeňujúcemu návrhu? Takže to môžeme hlasovať tak, ako je to pozmenené ústne. Prvá časť, ktorá kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A prijaté pozmeňujúci návrh 58. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 57. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 59. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Om Kompromis 2. A kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz ITRES, ITRE 3. To je uh, hlasovanie. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kontrola. A hlasovanie sa je ukončené. Zamietnuté. Takže nemôžeme hlasovať e, v tomto hlasovaní po častiach o druhej časti. Takže pozmeňujúci návrh 67. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa, sa zdržal? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o TRAN 13. Takže kto je za TRAN 13? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz kompromis 5. Kto je za? Kompromis 5. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 101 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz e, kompromis 20, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 33, kto je za, e, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz e, v bloku 102, 108, 109, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. A teraz budeme hlasovať o kompromise 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 2. Kto je za? Kto je proti? držali sa, prijaté. Poznaňujúci návrh 170, to je za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 117, kto je za, proti, kto sa zdržal, kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. A teraz 128, kto je za, kto je proti. Prepačte, hlasujeme o kompromise 7, máte pravdu. Takže kto je za tento kompromis, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. A teraz môžeme hlasovať o 128. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Takže kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 79. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Povedal by som, že je to zamietnuté, ale musíme to skontrolovať. Pozmenujúci návrh 79. Musíme hlasovať. Treba hlasovať. Takže pozmenujúci návrh 79, kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté 33-33. 80. Kto je za? Proti? Zdržali za, Zamietnuté. 81 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz pozmenujúci návrh 136 v dvoch častiach. To je za prvú časť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 Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. 34, 34, takže je to zamietnuté. Hlasujeme teraz o kompromise 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 11. Eh, Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté a teraz pozmenujúci návrh TRAN 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. TRAN 4B, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. TRAN 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. TRAN 7, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Kontrola. Je votato tutti, il voto è chiuso. 33 na 33 je to zamietnuté. Teraz stran 8, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 9, kto je za, proti, kto sa zdržal prijaté. A teraz i 29B za, e, takže tran 10, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Trán 11, za, proti, zdržali sa, prijaté. Trán 12, to je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz hlasujeme o kompromise 18, za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 6, to je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. ITRE 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. ITRE 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 30, to je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 31A za, proti, zdržali sa prijaté, ITRE 13 za, proti, kontrola. Avete votato tutti il voto? Hlasovali všetci, hlasovanie je uzavreté, zamietnuté o jeden hlas. ITRE 14 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za, proti, kontrola. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. ITRE 15, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 16 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. ITRE 20, kto je za? Proti? To sa zdržal? Prijaté. A teraz kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 9, 18. Kto je za? Kto je proti? E, zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 14. Za? proti, kto sa zdržal prijaté. A teraz budeme hlasovať o e, pozmeňujúcom návrhu 184 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? A teraz 920. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 14b. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? b nový, to je 191 pozmeňujúci návrh, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 193. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 16. Eh, pardon, 17. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. 195. Podmenujúci návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 200. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 201, kto je za, kto je proti, zdržali sa e, prijaté. 206 e, v dvoch častiach, e, kto je za, proti, to sa zdržala prijaté, druhá časť, kto je za, proti, to sa zdržalo prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 204. Kto je za? Kto je proti? Ozdržali sa zamietnuté. 203. Kto je za? Kto je proti? Kto sa e, zdržal? Hlasovanie o zamietnuté 205. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 202. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté ITRE 5A, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. DV1C, kto je za, proti, kontrola. Už sme unavení, vidím to. Hlasovanie je ukončené, zamietnuté. A teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 66 za, proti, Držali sa prijaté, 207 za, proti, Držali sa zamietnuté, 208, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, kontrola. Hlasovali všetci? Niekto sa oneskoril? No, ale už je to ukončené a je to zamietnuté. 209. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Kontrola Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Pozmenujúce návrhy 211 a 921. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 212. To je za? Proti? E, zdržali sa zamietnuté. 213. 922. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. DV14 a kto je za? Proti? <coughs> Zdržali sa. Kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. A teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 214. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 3 Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4, Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je uzavreté zamietnuté 34 na 34. 9, 8, kto je za, 9, 8, kto je proti, zdržali sa, prijaté 9, 9, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. DV 10A a DV 12A identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. DV13 za, proti, držali sa zamietnuté. AFET 1, kto je za, proti, kto sa, e, takže kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. AFED 3A. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 215. Kto je za? Kto, kto je proti? Zdržali sa prijaté. Posmenujúci návrh 216. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. AFED 3C. Za? proti, držali sa, kontrola. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, prijaté. 217, kto je za, proti, kto sa zdržal, kontrola. To sú také zvláštne väčšiny teraz. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 52. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 218. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. AFED 6. Kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 219, um, kto je za, proti, kto sa zdržal prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 220, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 221, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 222. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 224. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. AFET 3D teraz hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. ITRE 36. E, Hlasovanie po častiach, kto je prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Druhá časť, teda padá. 223, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A teraz hlasujeme o ITRE 35, kto je za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 54. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. ITRE 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. AFET kontrola, predsa len. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu AFET 4B za proti zdržali sa kontrola Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Hlasujeme o 225, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 226 za, proti, zdržali sa prijaté. 227, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 11 a FET 11, kto je za, proti, zdržali sa prijaté DV, prepáčte, ospravedlňujem sa predseda, 229, kto je za, 229, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 230, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Tran 1A, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 1, to je za, proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, to je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnuté. A teraz pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa. Môžete, môžeme to zopakovať? Pozmeňovací návrh 7, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. A teraz musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 9 kompromis 1. My už sme hlasovali o kompromise 1 predtým. A, a prijali sme ho. Takže to pokryté. Takže si návrh 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené zamietnuté. Pozmenujúci návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 13, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 14, za, proti, zdržali sa zamietnuté 15, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz 18, kto je za, a pardon, 19, kto je za, e, proti, zdržali sa zamietnuté, 20, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté 22 za, proti, zdržali sa prijaté 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté 24 za, proti, zdržali sa prijaté 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 a, takže kontrola 26. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, prijaté. Pozmenujúci návrh 27 za, proti, držali sa, prijaté. 29 za, proti, držali sa, prijaté. 30 za, proti, držali sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Takže hlasujeme o 32. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 35. Za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Takže záverečné hlasovanie e, elektronické, hlasovanie zač- e, sa začalo. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, prijaté. Blahoželám e, spravodajcovi podpredsedovi Parňo a tým sme ukončili hlasovanie. Thank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 puoi usare quello per il web stream. Quale? Anche se dove è I have to use this one. no problem, we can share. Dear colleagues, we can... Uh... Milé kolegyne, kolegovia, tak začneme, alebo budeme pokračovať s bodom 9 nášho programu. Ako viete, pripravujeme sa na konferenciu COP21, ktorá sa uskutoční v decembri v Paríži. No a koordinátori rozhodli, že v júni zasadneme a pozveme pozveme dôležitých predstaviteľov. No a medzi septembrom a novembrom sa uskutočne takéto debaty s kľúčovými aktérmi rokovaní o klimatických zmenách medzi nimi je eh, pani Týna Birmili, sekretariátu Viedenského eh, dohovoru o ochrane ozonovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozonovú vrstvu. No a môžeme hovoriť eh, COP21 a tiež o, o Dubajskej konferencii, ktorá sa uskutoční v novembri. Táto výmena názorov je pre nás veľmi dôležitá, užitočná. A okamžite dávam slovo našej rečničke jej prejav a potom začneme debatu s kolegami, ktorí by radi položili dodatočné otázky o konferencii COP21. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci a poslanky Európskeho parlamentu. Som veľmi rada, že môžem byť tu a ďakujem za príležitosť, aby sme sa poučili z Montrealského protokolu a Viedenského dohovoru, ktoré sú tiež relevantné pre klimatickú debatu a konferenciu, ktorá sa uskutoční koncom roka. Predstavte si, aká by zem bola košikom ovocia, a tá ozonová vrstva by bola tá fólia okolo e, tohto e, košíka. Takáto krehká je ozonová vrstva. Je to práve táto tenká vrstva, e, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo slnka a chráni život na Zemi. No a v polovici 80. rokov sa objavili, objavilo poškodenie ozonové vrstvy nad Antarktídou a spozorovali sme prvé e, znaky katastrofy e, niekoľko rokov neskôr. Bola podpísaná, bol podpísaný viedenský dohovor. No a dnes 197 strán zlovuje výsledky spoločných snách na kontrolu chemických látok, ktoré e, zničia ozonovú vrstvu a prispievali k oteplovaniu zemského povrchu. Rok 2015 je preto 30. výročím Viedenského dohovoru. No a aké je smerovanie e, debaty a relevantnosť pre politikov? Môžeme zdôrazniť e, tri hlavné body. Zjednotené aktivity a univerzálne členstvo 197 strán, dohôd o ozóne na dosiahnutie výsledkov, efektívna, e, efektívne rozhranie vedeckej politiky a efektivita, a harmonizácia vedy a technológie a jednotné jedla, jednanie sústredené aktivity už 30 rokov na dosahovanie pozitívnych výsledkov a časový harmonogram, ktorý musí byť zohľadený v medzinárodných rokovaniach. Aké sú pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli, čo sa týka globálneho životného prostredia. Montrealský protokol viedol k ukončeniu 89 základných vrstiev látok, ktoré poškodzujú ozonovú vrstvu. No a výsledkom je, že ich množstvo bolo znížené, v, znížené a, a do roku 2060 sa obnoví ozonová vrstva na úroveň 90. rokov. Čiže dokázalo sa nám podar, do, podarilo sa nám opraviť ozonovú vrstvu. No a čo sa týka našich dosiahnutých výsledkov, dá sa do roku 2030 a predchádzať dvom miliónom prípadom rakoviny kože e, ročne. 8,5 milióna melanómov dokážeme predísť. No a čo sa týka HDP, tak e, podstupne odburávanie látok, poškodzujúcich ozon prinieslo inovácie a pokrok a zmenilo to naše modely spotreby v každodennom živote. Podporujú sa efektívnejšie výrobné procesy, menia sa produkty a zariadenia na využívanie ekologickejších chemických látok. Montrealský protokol tiež implementoval technologický transfer multilaterálnymi fondami, prispel od roku 1991 viac ako 3 miliardami dolárov k rozvorovým krajinám odburávanie týchto látok tiež podporilo rast HDP v polnohospodárstve v rybolove a znížilo to dopady na ľudské zdravie. No a 460 miliárd amerických dolárov sa dá ušetriť v rokoch, alebo sa ušetrilo v rokoch 87 až 2060 a to predchádzaním škôd v polnohospodárstve rybolové. No a vedecké eh, scenáre eh, nám načrtli eh, možnosti nečinnosti. Našťastie sme dosiahli pokrok vďaka aktivitám krajín vrátania Európskej únie a vďaka odhodlanosti jednotlivcov, ktorí sú presvedčení o dobrom účinku tejto zmluvy. Keď som bola pozvaná na výmenu názorov s vami, tak kľúčoví politici, politici v európskej environmentálnej, e, kľúčovými politikmi európskej environmentálnej politiky, tak som sa zamyslel nad úlohou EÚ e, v environmentálnej politike. Tento týždeň summit v New Yorku e, bude budovať cestu pre environmentálnu agendu, no a v decembri sa uskutoční konferencie COP21 v Paríži. Ozonové zmluvy prispievajú veľmi významne k obom procesom. Úspech je, náš úspech je modelom pre spoločné aktivity, ktorý môže inšpirovať krajiny pri implementácii rozvojovej agendy po roku 2015. Po druhé, látky, ktoré ničia ozon, sú tiež veľmi škodlivými skleníkovými plynmi. Aktivity prijaté pre burávanie alebo znižovanie použitia týchto látok už predišlo 135 gigatón ekvivalentu CO2 a tým sa Montrealský protokol stal jedným z najvyšších alebo najúčinnejších nástrojov na zmiernenie klimatických zmien dodnes. No a zniženie emisí vďaka Montrealskému protokolu sa rovná viac ako 5 násobku Redukcia, ktorá by sa dosiahla počas prvého obdobia záväzkov Kyotského protokolu. Dnes eh, CO2 je hlavným eh, znečisťovateľom alebo hlavnou látkou, ktorá znečisťuje ovzdušie a spôsobuje eh, oteplovanie atmosféry. Ak by ostatné látky a ich koncentrácia rástla podobným tempom, tak by boli rovnako škodlivé, alebo škodlivejšie ako CO2. Nož v novembri začne 27. zasadnutie strán Montrealského protokolu v Dubaji. Na tomto zasadnutí strany budú rokovať o tom, ako Montrealský protokol môže riadiť, riadiť HFC, čo sú chemické zlúčeniny a chemikálie, ktoré sa používajú ako náhrada náhrada e, látok, ktoré znečisťujú ozon. Ako viete, HFC e nie, neničia ozon, ale sú to tiež škodlivé skleníkové plyny. E, patria k šiestim hlavným skleníkovým plynom, ktoré vymenúva klimatická konvencia strany Montrealského protokolu diskutujú o tom, či áno alebo e, nie začať formálne rokovania o riadení HFC látok, vrátane možného pozmeňujúceho návrhu o postupnom e, zastavení používania týchto látok. Tento rok sa bude tiež hovoriť o štyroch konkrétnych návrhoch, pozmenujúcich návrhov, ktoré boli e, predložené krajinami Severnej Ameriky. Bude sa zvažovať indický ešte návrh, návrh EÚ a návrh ostrovných štátov. Ešte stále treba hovoriť o mnohých otázkach. Je potrebná veľká diplomácia na dosiahnutie koncenzu, ktorý je v tradícii Montrealského protokolu. Európska únia eh, vybudovala cestu eh, svojimi rozhodnutiami pre tých, aj v parlamente v v spolurozhodovaní. Ak bude prijatý takto, priniesie prínos ekvivalentný, e, ktorý sa bude rovnať 165 gigatonám e, CO2 do roku 2050 a bude to 0,2 až 0,4 e, stupňa Celzia oteplenia atmosféry. No a klimatizácia miestnosti ukazuje dôležitosť efektivity energetickej účinnosti. Dnes sa, sa používa eh, na trhu, eh, svetom trhu 900 miliónov jednotiek a do roku 2050 ich bude 2,5 miliardy. Eh, Prijete krokov na zvýšenie energetickej efektivity a stá naliehavou prioritou a samozrejme je veľmi dôležité, vidieť komplexnejší obraz a vrátanie potreb mnohých miliónov ľudí, ktorí nemajú adekvátny prístup k energii. takže zmierňovanie klimatických zmien sa týka nielen agendy CO2. Je na vládach rozhodnúť o tom, či použijú skúsenosti z Montrealského protokolu aby bojovali proti látkam ničiacim ozón, e, riešili látky HFC a súčasne zlepšili koordináciu a spoluprácu UNFCCC. No a bez ohľadu na to, aký bude výsledok, tak e, látky HFC sú v centre možných e, synergií UNFCCC, Montrealský protokol a Viedenský dohovor viedenského protokolu. Ak sa strany rozhodnú využiť e, synergie, tak vytvoria pozitívny precedens o e, záväzku pre rozvojové a rozvinuté krajiny na základe rôznych e, štandardov, lehôd a rôzne miere poklesu chemických látok, ale dedikovaným mechanizmom financovania multilaterálnym fondom, kde rozvoj vyvinuté krajiny eh, prispievajú na preklenutie eh, rozdiel v technologickom rozvoji, tak aby aj rozvojové eh, krajiny mohli prispôsobiť. No už Montrealský protokol preukázal, že medzinárodné, medzinárodná regulácia je jasným signálom pre investície a inováciu. Podpora výskumu a rozvoja nových produktov, priemyslu, no a prinášajú hospodárske, hospodársky pokrok. Na druhej strane obsah našej, našich nariadení a regulácií môže prispieť k spravodlivejšiemu rozdeleniu prínosov. V niektorých rozvojových krajinách transfer technológie znamená, že dokážu lepšie sa presadiť na medzinárodných trhoch a môžu rozšíriť produkciu na veľkej škále Montrealský protokol bol úspešný pri dosahovaní cieľov vďaka spolupráci regulačných orgánov, vedcov, priemyslu a environmentálnych organizácií, čo bolo kľúčom k dosahovaniu výsledkov. Ja by som rada poďakovala vám ako kľúčovým politickým aktérom v európskej environmentálnej politike za váš príspevok Eh, úspechu. Ďakujem vám za pozvanie a teším sa na plodnú diskusiu. Ďakujem pekne. Thank you very much for your overview. And uh, we can start, uh... Ďakujem pekne za váš prehľad a môžeme začať eh, diskusiu a o slovo požiadal Jo Leinen. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani generálna tajomnička. Ďakujem veľmi pekne za vašu presvedčivú prezentáciu obrovského úspechu Montrealského protokolu. Vidíme, aké e, problémy a ťažkosti má Kyotský protokol a koľko medzinárodných konferencií potrebujeme na dosiahnutie klimatickej dohody, a tak e, to už je takmer zá, zázrak, e, že v minulosti všetky štáty sveta podpísali Montrealský protokol a e, všetkými pozitívnymi účinkami, ktoré ste vyjadrili. Myslím, že parlament neustále podporuje a podporoval Montrealský protokol a my sme konferencie COP. Na konferencie COP sme vždy vyslali našu delegáciu. Rovnako to bude aj v Paríži pokrok je, že legislatíva, ktorú sme prijali na odstranenie látok FKV, FCK, no a ich phasing out môžeme zaviesť do Montrealského protokolu. Existujú rôzne návrhy. Počul som, že by mala byť vytvorená kontaktná skupina na rokovanie o týchto diktátoch tradične e, bola proti tomu Sádzka Arábia, India, to sa už asi zlepšilo, ale Pakistan platil právo veta a aké sú hlavné, hlavné argumenty e, protivníkov. Sú to, sú to FCKV. Aké sú hlavné dôvody? pretože zradenie do protokolu by bolo obrovským pokrokom. Vy ste povedali, že e, niektoré z týchto látok majú 100 až 1000 násobné škodlivejšie, násobne škodlivejšie účinky ako CO2. Takže čo myslíte, aké sú dôvody protivníkov? Ďakujem pekne, pán Leinen. A teraz pani Jerika. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. No, bola to veľmi pekná prezentácia. O tejto téme sa veľmi často hovorí, ale možno nepravom kladem tú otázku, ale musím sa to spýtať. Čistá pitná voda. Čistá pitná alebo čistá voda pre polnohospodárstvo v súvislosti s tými bodmi, ktoré ste práve vymenovali. Nie je to vec, ktorú by sme mali ktorú by sme mali zohľadniť viac, okrem tých vecí, o ktorých sme práve hovorili. Ďakujem pekne, pán Gramatika Kis. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel srdečne privítať pani generálnu tajomníčku a rád by som pripomenul, že pred niekoľkými rokmi na konferencii v Aténach e, eh, ste boli ministerkou životného prostredia. Ja som tam bol len väčšinou rečníkom. Ehm, som rád, že dnes ste prišli k nám. Vaša prezentácia má dve eh, veľké výhody. Bola krátka a veľmi jednoznačná, ale témy ozón a tak ďalej. Dosiahli sme dobré, dobrý obrad a myslím, že ostatné témy ktorými sa zaoberá náš výbor. A viete o tom škandále v automobilovom priemysle a viete, že ostatné témy práve aj s príspevkom ešte teda ostatné veci pokračujú veľmi pomaly a nebezpečenstvo a hrozby sa neustále prehlbujú. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne a teraz sa dostane pán Eichhout. Ďakujem pekne, predseda, a ja ďakujem za slovo a informácie o Montrealskom protokole, ale aj tak mám stále obavy, pretože Hovoríme o tých pomerne mm, jednoducho dosiahnutelných a použiteľných nástrojoch a ja si myslím, že pokrok Montrealského protokolu nás sa spomalil. Pred rokom, pred dvoma rokmi sme si mysleli, že toto je jeden z mála protokolov, ktorý bude mať úspech, dosiahne úspech ešte určite pred Parížom. A teraz vidíme, že aj tu Paríž zdá sa spomaluje pokrok Montrealského protokolu, takže ja sa pýtam vás, ako vy vidíte tú interakciu, pretože ľudia Paríž neustále hovoria v Montrealskom protokole, ale ja mám pocit, pocit, že aj tu sa čaká, že až na výsledky konferencie v Paríži, nemyslím si, že to je veľmi šťastná situácia, a preto jedným príkladom je kontaktná skupina, ktorá mala zaoberať sa rôznymi návrhmi, niečo dosiahnuť, ale ja chápem, že kontaktná skupina stále neexistuje, takže aké šance, že v novembri v Dubaji nás čaká šťastný výsledok. Hlavne keď sa pozrieme, že všetci svetoví lídry hovoria o F plynoch. Američania a Čína sa vyjadrili, že tu budeme spolupracovať a dosiahneme rýchly výsledok a, úspech. Si myslím, že to bude len prázdne slova, nevidím to vôbec nikde v praxi. A mohli by ste trochu viac načrtnúť, čo si myslíte, že sa dá očakávať od kontaktnej skupiny a Dubaja. No a tých rôznych návrhoch. Je to trochu komplikované. Ja sa chcem spýtať ja vás otázku, ktorú by sme sa mali pýtať možno viac EÚ, možno Európskej komisie, možno by ste nám mohli povedať váš názor na to. A totiž skutočne existuje už legislatíva, o tom niečo viem. Návrh bol pomerne ambiciozný, ale To je veľa slabšie vlastne ako to, čo Európska únia navrhovala sama pre seba. To je samozrejme trochu zvláštne, pretože by ste očakávali, že minimálne bohaté krajiny pôjdu rovnakým smerom. Hľadiska hospodárskej súťaže Európska únia by mala mať no, mala ísť rovnakým tempom ako my ale mne sa, sa čudujem, že Európska únia to nenavrhuje a chcem spýtať, či ste boli prekvapená, e, ste videli, že tento, tento pokrok. No a tretia otázka sa týka rozvojových krajín, tých, ktoré, ktorých sa navrhuje, že mohli byť pomalšie a je tu hrozba pre tieto technológie mm, je to veľmi, veľmi rýchly rozvoj. No a čím viac času dáte týmto krajinám, tým eh, menšie pravdepodobnosť je, že budú používať moderné technológie, alebo tie najmodernejšie úplne. Ja si osobne myslím, že rozvojové krajiny by mali tiež eh, postupovať rýchlejšie. Ďakujem pekne, teraz pán Parňov. Dám dá. Pani výkonná tajomnička, kolegyne, kolegovia, chceme sa vám poďakovať v prvom rade, pretože Montrealský protokol, za ktorý ste zodpovedná, je naozaj jedným veľkým úspechom v boji proti klimatickým zmenám. Bolo možné eliminovať 96 e, F plynov, ktoré od roku 85 e, ohrozujú ozónovú vrstvu. No a tento úspech nám dáva nádej, že v Paríži zrealizujeme niečo podobné e, v prípade skleníkových plynov. Ja som spravodajca k textu o konferencii COP21. Pred týmto našim dialogom bol tento text odhlasovaný pred chvíľou a tam vlastne hovorím, že eliminácia látok CFC um, musí byť e, veľkým cieľom. Je to možno len 1% e, všetkých skleníkových plynov, ale majú E, stúpajúci potenciál a predstavujú nebezpečie pre ozónovú vrstvu a takisto ekvivalent emisí CO2, e, ekvivalent k HFC. E, tento objem emisí stúpa, čiže boj proti klimatickým zmenám nie je jednoduchý. Cesta do pekla je ale dláždená dobrými úmyslami a z toho vyplýva aj moja otázka, ako zklbiť tieto dva boje. Úplná eliminácia látok HFCS a e, bojom proti e, tomu vyvrcholeniu emisí v roku 2050. No a takisto vieme, že je tu veľmi dôležitý e, faktor technológií, ako finančne napomôcť štátom, najmä tým najmenej rozvinutým, aby sa adaptovali e, novému prostrediu. Multilaterálny fond pre e, realizáciu Montrealského protokolu pochádza alebo bol založený v roku 1990, možno by mal byť adaptovaný. Pani Dornano, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani výkonná tajomnička, jedna pripomienka. Viedenský dohovor, za ktorý ste zodpovedná, stanovuje pravidlá medzinárodného obchodu s tovarmi a takisto aj pravidlá pre ochranu ozónovej vrstvy. Ale ja si myslím, že toto sú dve protirečivé veci. Montrealský protokol zdá sa bol úspechom, pokiaľ ide o elimináciu látok CFC ešte je potrebné ale odstrániť náhrady týchto látok. Ešte e, nás čaká v tomto veľa práce, ale už to začalo. Mám ešte niekoľko otázok, ktoré s týmto úplne nesúvisia. Chcem váš názor na dve veci. Poprvé, čo si myslíte, ktoré prvky boli určujúce pre úspech Montrealského protokolu. Čo by sme si mohli zobrať ako príklad na COP21? Druhá otázka. Dohody o voľnom obchode, ako napríklad TTIP, sú v súlade s vašou misiou podľa vášho názoru a sú v súlade s ochranou prírody a planéty? Ďakujem. Ďakujem. Pani Kilonen má slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať za dobrú prednášku. Predpokladáme, že klimatické zmeny vyvolajú veľkú krízu utečencov. Veľa ľudí sa dá e, na cestu kvôli problémom s vodou. Aj teraz e, prežívame migračnú krízu, ktorá je veľkou výzvou, ale nevieme ešte vôbec, aká veľká bude tá migračná kríza v budúcnosti. A v tejto súvislosti by som chcela požiadať o to, aby sme si uvedomili, aby sme hovorili o tom, aké dôležité sú tie klimatické ciele. Už teraz by sme mali začať eh, krátkodobo so znižovaním emisí. Z vedeckých krúhov viem viaceré veci a viem, že e, rozhodujúca je tu prax. Takže ako e, presadiť inovácie, ako využívať európske know-how na to, aby emisie e, v Európe aj na celom svete mohli byť znížené. Ďakujem. Myslím, že toto sú už všetky otázky. Preto odovzdám slovo opäť pani Birm Pili, ktorá vám poskytne odpovede. Ďakujem za otázky. Budem sa snažiť e, odpovedať na väčšinu z vecí, ktoré zazneli. Prvá otázka. Tá bola veľmi jasná. Aké sú dôvody opozície Povedala by som, že v posledných rokoch už došlo k pokroku. Strany, zmluvné strany diskutujú teraz o skupine chemikálií HFC. E, to je na zozname v rámci dohovoru UNFCCC a e, strany hovoria o tom, že by sa tieto látky preniesli do rozsahu pôsobnosti Montrealského protokolu. My sme vždy e, boli zvyknutí riešiť každý z týchto problémov oddelenie a poprvýkrát teraz v praxi sa snažíme vytvoriť skutočné synergie medzi dvoma dohovormi, ktoré nepriamo majú ten istý cieľ. A priamo je tam samozrejme ten jeden najvyšší cieľ ochrany životnej klímy, životného prostredia. Sú dôvody, prečo niektoré strany sú v opozícii. Je to kombinácia rôznych parametrov. Prvý dôvod je časový plán. Každá diskusia si vyžaduje svoj čas, aby vyzrela a e, potrebuje určité rozčlenenie tých argumentov, je potrebné spracovať argumenty po častiach, stráviť ich tak povediac. Takisto je to otázka finančná. Štáty si musia byť isté, že multilaterálny fond zaplatí tie náklady tranzície, prechodu. Takisto je tu tá otázka, že potrebujeme záväznú klimatickú dohodu pre rozvinuté aj rozvojové štáty a to je veľká komplikácia. Je, e, a mnohé rozvojové štáty majú v rukách ozajstný argument a oni doteraz nemali vlastne žiadnu povinnosť podľa dohovoru UNFCCC. A keď sa dohodneme, že HFC látky budú súčasťou Montrealského protokolu, tak okamžite aj tieto rozvojové štáty budú musieť vyradiť e, tieto látky podľa časového programu, ktorý sa tam dohodne, ale budú mať aj zodpovednosť, e, teda skutočnú zodpovednosť e, za, pre, za vyradenie z používania látok HFC. Bude tam konkrétny časový plán na to. No a toto je obrovská obrovská výzva pre tieto rozvojové štáty a veľmi dôležitá vec. Takže to sú niektoré dôvody opozície. Ďalšia otázka bola, či došlo k rokovaniach pokroku alebo k spomaleniu. Keď som sa ja e, zapojila do týchto rokovaní, tak zaznievali od mnohých strán rôzne argumenty. Napríklad ten, že nie je po právnej stránke možné vyňať látky HFC z klimatického dohovoru a zapracovať ich do Montrealského protokolu. Takisto zaznievali technické argumenty, že neexistujú žiadne alternatívne látky a v niektorých regiónoch ešte stále je problematické dokázať, že existujú substitučné látky alebo možno prídu v budúcnosti a to je naozaj e, problém reálneho života. Takisto ďalšie argumenty sa týkali finančných požiadaviek. Aby sme dosiahli pokrok, je potrebné tieto argumenty nejako vyvrácať a zabezpečiť e, riešenia na tieto čiastkové problémy a je potrebné to podať presvedčivo. Takže o tomto vlastne 6 rokov e, zmluvné strany rokovali a v roku 2015 budú mať tieto strany príležitosť diskutovať nie iba o dvoch e, pozmeňovacích návrhoch, ale o štyrých, štyroch pozmeňovacích návrhoch, ktorý, ktoré môžu oveľa lepšie zohľadniť ich potreby. Ďalšia otázka sa týka poľnohospodárstva a podobných veľmi dôležitých environmentálnych aspektov. A to je taká všeobecná téma. Taktiež životné prostredie nemôžeme oddeliť od iných problémov a Montrealský protokol napriek svojmu veľkému úspechu mal aj ten problém, že zaviedol určité látky, ktoré síce nepoškodujú ozonovú vrstvu, ale poškodujú, o, prispievajú ku klimatickým zmenám. Čiže to si musíme uvedomovať, keď hovoríme o rôznych režimoch. Jediná vec, ktorú môžem povedať k tomuto, je to, že my sme e, vyraďovali metylbromát, ktorý sa používa najmä v poľnohospodárstve. I keď poľnohospodárske postupy sú najťažšie riešiteľné, tak povediac, pretože e, sa to dotýka mnohých strán, ale napriek tomu ten metylbromát e, riešime úspešne. Ale máte pravdu, áno, na tieto environmentálne záležitosti sa musíme povedať, pozerať holisticky a nie čiastkovo v oddelených segmentoch. Štvrtá otázka. Pardon, tretia otázka sa týkala e, pesimizmu. Či je pesimizmus odôvodnený? Spomínal sa aj príklad Číny, Myslím si, že je tam veľa problémov e, so životným prostredím. Avšak ja pracujem v štruktúre Montrealského protokolu a preto chápem a viem, a akým spôsobom sa Montrealský protokol dopracoval k úspechu. Sú tam tri hlavné záležitosti, Toto hovorím profesorovi gramatika Kisovi. E, v Montrealskom protokole máme vedecký výbor, ktorý nebol regionálny alebo národný, bol to medzinárodný panel vedcov, ktorý vlastne spolupracoval s politikmi a bol tam okamžitý financovací mechanizmus, ktorý preplácal náklady na vyraďovanie látok a potom tam boli špecifické záväzky, ktoré sa uplatňovali na rozvojové štáty aj rozvinuté štáty, ale tieto štáty mali odlišné časové plány e, postupného vyraďovania látok. No a toto je dôležité. Toto je dôležitý príklad v tomto montrealskom protokole aj pre tú agendu, o ktorej sa bude diskutovať tento rok. Toto je príklad environmentálneho riadenia, ktorý štáty môžu použiť aj v iných oblastiach. Čína mm, bola nápomocná a pozitívna počas rokovaní o Montrealskom protokole, najmä preto, že všetky tie predpoklady, ktoré som predtým vysvetlila, boli splnené. Ďalšia otázka, štvrtá, sa týkala toho tzv. nízko vysiaceho ovocia, tých ľahko dosiahnutelných úspechov. A pýtali ste sa, či sa urobil pokrok alebo nie. Na, na to som už odpovedala. Ďalšia vec, kontaktná skupina a Dubaj. Myslím, že definícia úspechu sa veľmi líši od prípadu k prípadu. Definícia úspechu, na tej sa musia zhodnúť samotné uh, zmluvné strany. Ale ja za sekretariát môžem povedať, že um, sa blíži začatie diskusie v kontaktnej skupine. Strany už mm, hovorili o tom, čo by mohol byť obsah tejto diskusie a o akých kľúčových oblastiach chcú hovoriť, kde chcú nájsť riešenia. A takisto by som povedala, že už sa blížime k začatiu formálnych rokovaní. V Paríži prebehla veľmi zaujímavá diskusia, pretože poprvýkrát na plenárke strany hovorili o obsahu štyroch pozmeňovacích návrhov a e, objasňovali sa konkrétne ustanovenia každého pozmeňovacieho návrhu. Myslím si teda, že je tu nádej, že dôjde k dohode, že sa e, začnú v Dubaji formálne rokovania. Ale mám aj určitú obavu, rovnakú ako ste vyjadrili vy. Obávam sa, že konferencia COP21 bude prepojená s Dubajom a my nevieme, či Dubaj dá pozitívny signál cop 21, alebo či niektoré strany zasa budú čakať na výsledok cop 21, aby videli, či sa majú začať e, formálne podielať na Montrealskom protokole. Ak sa e, zmluvné strany v Dubaji politicky zaviažu, že látky HFC budú riešiť v rámci Montrealského protokolu, tak to bude veľmi pozitívny signál aj pre diskusie o klíme. Ďalšia otázka sa týkala Európskej únie. Či pozmeňovací návrh EÚ je slabší ako nariadenie Európskej únie o F-plynoch? Mm, ja nechcem porovnávať silu týchto e, dokumentov. Myslím si, že v celej diskusii, ktorá teraz prebieha, tento návrh je najsilnejším príspevkom Európskej únie. Pozmeňovací návrh EÚ zmenil diskusiu naozaj, podľa mňa, a um, otvoril ďalšie cesty, ozývajú sa nové hlasy okolo, okolo stola. Takže ja si myslím, že dôležitosť EÚ nespočíva v tých ustanoveniach, ktoré navrhuje. Výsledkom bude aj tak kompromis, ale dôležité je, že Európska únia predložila alternatívny návrh. Doteraz za posledných 6 rokov sme mali severoamerický návrh a potom návrh ostrovných štátov. A to v podstate spočívali obidva návrhy v tej istej veci, boli tam iba malé rozdiely a strany boli zaseknuté, stále diskutovali o tom istom a to nepomohlo pokroku. Ale dnes e, máme návrh Európskej únie a Indie a to ponúka viac alternatív, väčšiu rozmanitosť a takisto to odblokovalo diskusiu. A naozaj teda je to veľmi dôležité. Ako som povedala, v júli poprvýkrát sme diskutovali o špecifických prvkoch tých štyroch pozmeňovacích návrhov. Ešte máme ďaleko od e, dohody na konkrétnom pozmeňovacom návrhu, ale napriek tomu si myslím, že EÚ naozaj veľmi prispela k obohateniu diskusia k e, tomu, že niektoré strany, ktoré predtým nechceli diskutovať, teraz už chcú diskutovať, čiže tá situácia sa odblokovala. A teraz šiesta, disku, e, šiesta otázka. Najnovšie technológie, ktoré umožnia technologický skok, tak povediac, a prečo najmenej rozvinuté štáty nevyužívajú ten, e, tú tzv. možnosť leapfrogging, toho rýchleho technologického skoku. Tu sú dve možnosti. E, štáty sa chcú uistiť o, o alternatívach, ktoré existujú na trhu. Myslím si, že to je logická reakcia a ako asi viete, Montrealský protokol má štyri vedecké hodnotiace panely. Jeden z nich je technologický a ekonomický hodnotiaci panel. A oni vlastne hodnotia technické alternatívy, ktoré existujú na globálnom trhu a takisto počítajú, vypoči- robia výpočty, e, koľko bude stať prechod na nové technológie a rozvojové štáty chcú vlastne vedieť, či tieto alternatívy existujú a pokiaľ ide o ten leapfrogging, dôležité je, že sú regióny na celom svete, ktoré urobili posun vo vlastnej legislatíve a tým vyslali signál vlastnému priemyslu. A toto je zasa signál pre rozvojové štáty, že aj oni sa musia konečne odobrať k rokovaciemu stolu. Pretože situácia vlastne je taká, že alternatívy sú na trhu, ale rozvojúce, rozvia, rozvi, rozvojové štáty nevyužili zatiaľ e, možnosti financovania, ktoré existujú. Myslím si, že táto kombinácia je určitý stimul pre tieto štáty, aby v správnom čase e, urobili tie správne rozhodnutia. Teraz siedma otázka. Ako skombinovať elimináciu, úplnú elimináciu HFCS a substitúcie, ehm, náhrady. Vy ste už čiastočne povedali, aká je odpoveď. Ehm, existuje multilaterálny fond a ako som povedala, alternatívy a potom je potrebné si, vysielať signály priemyslu, aby sa zabezpečilo, že e, prevezmú tie alternatívy v blízkej budúcnosti. No a posledné tri otázky. a aké prvky prispeli k úspechu Montrealského protokolu? Ja som to už spomenula. Poprvé, environmentálne riadenie a jeho paradigma, vrátanie finančného mechanizmu, takisto záväzok 197 štátov, čiže všeobecné členstvo v Montrealskom protokole a takisto tá súhra politiky a vedy. A táto súhra, toto rozhranie medzi vedou a politikou fungovalo veľmi účinne v prípade Montrealského protokolu. A ešte jedna vec. Montrealský protokol sa zau, zaoberá špecifickými pr- sektormi priemyslu. A takisto s špecifickými používateľmi. No a dohovor OSN o klimatických zmenách e, pokrýva obrovské e, sektory, pretože CO2 emisie pochádzajú zo všetkých e, oblastí a sektorov. To je teda ten rozdiel, my to musíme teraz kombinovať. Teraz vlastne stojíme pred obrovskou výzvou, desaťnásobne väčšou výzvou v UNFCCC v porovnaní s tým montrealským protokolom. No a posledná vec. Voľný obchod. Bola tu otázka, ktorá sa týkala voľného obchodu. či je um, zosúladiteľný s ochranou klímy a prírody, ale táto otázka naozaj presahuje hranice mojej práce. Môžem povedať iba toľko, že my sa veľa zaoberáme aj ustanoveniami o medzinárodnom obchode a jeden z problémov, spojených s chemickými látkami je aj nelegálny obchod s chemikáliami. Zmluvné strany Montrealského protokolu zabezpečili, aby sa kontroloval obchod s chemickými látkami v rámci Montrealského protokolu. Posledná otázka. Vedecká komunita dnes predkladá veľký objem vedomostí a otázka bola, či to môže inšpirovať e, ďalšiu činnosť v rámci dohovoru OSN o ochrane klímy. Ako som povedala, vedecký hodnotiaci panel Montrealského protokolu, ktorý združuje mnohých vedcov z celého sveta, spolupredsedovia sú štyria vedci z NASA, NOAA, z Univerzity Cambridge a z Afriky. Tento panel každé 4 roky predkladá pravidelné hodnotenia a takto vlastne informujú politikov o tom, aký je stav ozónovej vrstvy, či ozónová diera sa zväčšuje alebo zmenšuje a ak, k akým variáciám dochádza. A toto je veľmi dôležité. Prepojenie e, medzi ozónom, problematikou ozónu a klímy. Diskusie v rámci Montrealského protokolu začali najmä preto, lebo vedci povedali, že keď nahradíme HFCS látkami HFC, tak e, vyvoláme problém. A preto vlastne politici začali skutočnú diskusiu. Tým som, myslím, odpovedala na väčšinu otázok. Ďakujem za túto príležitosť. Thank you to you, to your, for... Ďakujem vám za odpoveď. A myslím, že kým uzavrieme e, tento bod, musím požiadať ešte Európsku komisiu, ktorá je takisto prítomná, aby zareagovala. A takisto sa chcem spýtať, prečo návrh Európskej únie, e, ktorý sa týka montrealského e, protokolu je e, menej ambiciózny než e, návrh nariadenia, ktorý sa týka fluorových plynov. Môžete nám na to odpovedať, prosím? Ďakujem. A ďakujem za e, túto veľmi pri, pri, dobrú otázku. Máme tu aj experta na tieto plyny, ale dávam ale odkazujem tu na to, čo povedal sekretár Montrealského protokolu, ktorý na to dal veľmi diplomatickú otázku. Treba sa vrátiť do roku 2007, 10 rokov späť, keď sa hovorilo ho, hovorilo o, o, o postupnom e, vytlačovaní CFCS a išlo o to, že e, rozvinuté krajiny E, ich musia prestať používať do roku 2020 a rozvojové krajiny do roku 2035. Ale Európa to už urobila do roku 2010. Takže e, Spojené štáty, Kanada, Austrália, Japonsko e, zaostali a my sme teda hľadali rôzne alternatívy, keď sme e, pracovali e, na tom novom nariadení, ktoré sa týkalo e, fluorových plynov a nakoniec sa prijala alternatíva, ale rozvojový, ale nebola to situácia v celom rozvinutom svete a keď sme teda pripravovali ten návrh, tak išlo najmä o to, aby sme sa pohli ďalej v tých rokovaniach, aby sme dali na stôl uh, niečo, čo by e, e, tie rozvinuté krajiny mohli e, prijať e, niečo, e, čo v podstate vzniklo počas rokovacieho procesu. A my sme teda potrebovali postupovať e, tak, aby e, to bolo priateľné aj pre rozvojové krajiny. Takže to je čiastočne odpoveď na vašu otázku. Ďakujem vám za e, túto odpoveď a vidím, že pán Blas nie je veľmi spokojný. Mohol to vysvetliť aj ináč, lebo ten tá, ten rozdiel medzi Európskou úniou a ďalšími rozvinutými krajinami bol pomerne e, veľký, takže mohol e, sa aj ďalej uberať takýmto smerom. A potom ten druhý argument je ten, že nakoniec dospejete ku kompromisu, ale začínať návrh už kompromisom, kým sa taký kompromis podarí dosiahnuť, to nie je dobrá taktika, ale to už je možno trocha iná otázka. Ďakujem. Takže myslím, že môžeme tu tento bod uzavrieť a poďakovať e, našim, nášmu hostovi za možnosť e, prediskutovať e, tento dôležitý bod, ktorý sa týka COP21, takže vám ďakujeme za prítomnosť. No a teraz budeme pokračovať v rokovaní a ďalší bod na programe rokovania ktorý máme teda na dnešok e, naplánovaný, je podľa mňa veľmi dôležitý, pretože už sme na e, titulných stránkach novín videli, e, e, veľa článkov o tomto bode. Výmena, ide o výmenu názorov o aktuálnej e, situácii, ktorá sa týka e, škandálu e, vo Volkswagene toto je dôležitá otázka, ako viete, lebo až do dnešného rána a vlastne sme e, dnes, do dneška sme e, od, dnes sme odhlasovali e, práve pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka emisí automobilov a to bol pozmeňujúci návrh 7 Tam išlo o tie skutočné emisie pri premávke, prevádzke. Takže to je tá diskusia, ktorá pred nami stojí. My vieme, že mm, komisia na, mm, v tejto oblasti e, vyvíja úsilie, ale vieme aj o tom, že e, sa vyskytol tento škandál, takže e, v Spojených štátoch už e, sa ozvali určité výhrady, ale aj v Európskej únii chceme vedieť, či náhodou sa nevyskytne ten istý problém onedlho. Či jeden alebo aj viac výrobcov napríklad by nemohlo mať ten istý problém. Myslím si, že je dobré e, vymeniť si názory s komisiou, a ja sa aj ospravedlňujem komisii za to, za akým krátkým predstihom sme ten program zaradili, lebo len e, včera sme sa rozhodli, že bude táto výmena názorov. Vidím, že veľa kolegov sa chce aj spýtať na niektoré veci. Pani Joana Šiskovská e, z DG Growth e, je prítomná a chcem jej dať slovo aby, nám, aby nás oboznámila s pohľadom Európskej komisie na túto záležitosť. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda, dobrý deň všetkým a ďakujem za pozvanie. My dobre chápeme Európ- záujem Európskeho parlamentu o tú, tento prípad a radi vás budeme informovať o aktuálnej situácii o, čom, o tom, čo sme doposiaľ urobili, ako my vnímame ten problém a čo očakávame v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Ubezpečujem vás, že komisia považuje eh, za veľmi závažné to, čo sa stalo a veľmi eh, seriózne k tomu pristupujeme, snažíme sa dostať na koreň veci, pochopiť, čo sa stalo, aké sú indikácie a čo bude potrebné. My sme doposiaľ v prvom rade E, nastolili kontakty s orgánmi Spojených štátov, agentúrou pre ochranu životného prostredia California Resources Board, aby sme pochopili, čo sa stalo, aké boli dôvody e, stiahnutia, aké budú ďalšie kroky. Potom máme, nastolili sme kontakty s Volkswagenom a e, s nemeckým e, úradom pre e, e, typové schváľovanie a E, Volkswagen robí teraz e, alebo spustil e, vyšetrovanie. Takže my spolupracujeme s orgánmi USA aj s Volkswagenom a s príslušným orgánom v Nemecku. Tam bude aj stretnutie v nasledujúcich dní, dňoch, aby sme sa oboznámili s výsledkami vyšetrovania. Toto je teda v podstate taká tá začiatočná fáza. Dnes je ešte predčasné tvrdiť, či automobily Volkswagen sú takisto postihnuté týmto problémom a či treba e, konkrétne e, opatrenia na dohľad nad trhom, to je ešte stále otázka, ale v nasledujúcich dňoch budeme mať lepší prehľad o situácii a my e, tieto informácie získavame od tých, ktorých sa to priamo týka, čo je tá, tá lepšia stránka veci a ešte teda pre účely zápisu, čo E, vlastne máme v rukách, s čím, musím, s čím, môžem, s čím pracujeme. V prvom rade máme uh, už uh, jasne stanovené, striktne stanovené limity NOx. Treba rozlišovať medzi NOx a CO2. To je stanovené zákonmi Európskej únie v nariadení a minulý mesiac pre všetky zaregistrované vozidlá už začali platiť prísnejšie limit, limity a e, ten systém je dobre zavedený, takže tam nedojde k žiadnemu oslabeniu. Potom e, e, systém typového schváľovania, ktorý umožňuje uvázať na trh bezpečné auta, auta, ktoré splňajú emisné limity. A toto je rámec, ktorý je harmonizovaný v Európskej únii a je zároveň decentralizovaný. Členské štáty si to kontrolujú sami E, vy e, v úvodnom e, vyhlásení takisto sa zmienujete o testovaní. Komisia už po určitú dobu vychádza z toho, e, že e, tie laboratórne e, testy nezodpovedajú skutočným podmienkam, takže pracujeme na tzv. balíku RD, ktorý dokončíme v nasledujúcich mesiacoch, tak aby sme zabezpečili, že autá, ktoré sa uvádzajú do premávky, prevádzky, že skutočne majú emisné limity, ktoré zodpovedajú E, tým e, vyhlasovaným hodnotám a potom ešte e, dohľad nad trhom. Ten systém je decentralizovaný. Členské štáty teda zabezpečujú typové schvaľovanie v súlade s požiadavkami a v prípade nesúladu musia takéto orgány na typové schvaľovanie stiahovať autá z trhu a možno budú potrebné ďalšie úpravy. My už sme začali e, pracovať na zlepšení tohto mechanizmu na dohľad nad trhom. Takže toto sú tie mechanizmy. Dôležitým faktorom je, že celý rad členských štátov už začal svoje vlastné vyšetrovanie. Nemecko, Francúzsko, Taliansko. My s nimi spolupracujeme a ponúkame platformu, aby sme sa dozvedeli, čo sa stalo a v konkrétnych situáciách a aby sme si vymieniali informácie a chceme takisto zorganizovať stretnutie orgánov pre typové schvaľovanie v Európskej únii, aby Eh, sme pochopili, ako ten proces eh, v jednotlivých krajinách eh, prebieha, aby sme zistili, či sú potrebné nejaké zlepšenia v tomto systéme. Takže toto sú tie fakty, pokiaľ ide o právne predpisy, o to, čo máme v úmysle urobiť v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch a určite raz odpoviem na všetky podrobnejšie otázky. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Ehm, myslím, že otázok bude určite veľa, pretože zoznam rečníkov je dlhý. Takže začneme pánom Peterom Lízem. Giovanni a Folcna. Ďakujem pekne, Giovanni, predseda, za rýchlu reakciu a ďakujem aj za to, že Európska komisia dnes tak na rýchlo prišla. Myslím, že je tu problém, ktorý sa týka ľudského zdravia. Tie hodnoty sme si nevymysleli, aby sme niekoho rozčúrili je tu aj problém pre obce. Platí smernica o čistote vzduchu. A keď e, sa prekročia limity, tak treba zatvoriť ulice a všetko ostatné. Takže sú emisie vyššie, tak to nie je len optický problém, ale vedie to k, k problémom zodpovedný. Jednou osobí vo Volkswagene zamestnancov a dodávateľov dostali do veľmi veľkej krízy. Problémom sú tí, ktorí spravili tú chybu. A moja otázka na komisiu, a oni to naznačili, ale mňa by, mňa by to zaujímalo trochu presnejšie. Myslíte, že ste si istí, že to je len problém Volkswagenu? Pred pár týždňami sa objavila informácia, jednej organizácie o tom, že kontroly v USA sú všeobecne prísnejšie a že treba e, predpokladať, že v Európe na mnohých miestach e, sa tak podvádza. Hm, to by ma zaujímalo, či sa to netýka aj iných výrobcov, možno nie v tomto rozsahu, ale že pri tomu sa objavili nejaké nezrovnalosti, čo sa dá robiť teraz. A rád by som sa ďalej spýtal o všetkých týchto otázkach, či ide o plyny NOx, aktuálny škandál, ale máme aj e, problémy, pretože každý vodič vie, že spotreba je vyššia ako spotreba v testovacom cykle. Potrebujeme jednoducho prísnejší postup vo všetkých týchto eh, témach, nie len NOx, ale aj v prípade spotreby paliva. Ďakujem. Thank you very much, Matias Ďakujem, Matias Grot. Ja. mu ďakujem pekne. Ja som tiež rád, že tu komisia minulý alebo predminulý týždeň sa hovorilo o správe, o ktorej dnes sa hlasujeme, ja to zopakujem ešte raz. Nikde sa neklame a nepodvádza viac ako pri stanovovaní emisí, pri testovaní. A mám preto otázku na komisiu. Preverili ste vozidla, ako sa preverovali len v testovacom cykle. E, vykonáva komisia vlastné testy, ak áno, ako, ak nie, tak prečo. No a čo sa týka no, cyklu, mohlo, možno by ste nám mohli ešte povedať, kedy konečne dostaneme niečo hodnoté. To sú otázky, ktoré ja chcem položiť. Peter Líze to práve povedal. Nie je to len také, taký malý uh, prehrešok, ale od platnosti novým euro 5, euro 6 ktoré som ja bojoval, tak v priebehu procesu boli trochu zmiernené, ale tie informácie, ktoré zverejnili iné organizácie, tí boli vždy za ostatných 10 rokov prítomné v debatách. Tak mňa by preto od komisie zaujímalo, čo ste urobili proti týmto hýrom, kto testoval a kto je zodpovedný eh, za Európsku komisiu, pretože Európska komisia musí dodržiavať respektíve dohľadať na dodržiavanie európskych zmluv. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Pani Gerling. Oh, thank you. Ďakujem, pán predseda. My sme ve výbore o tomto diskutovali veľmi nedávno a e, odhlasovali sme aj kvalitnú legislatívu, takže každý o tom, e, všetci o tom dozvieme. ale e, my tu e, v Európskej únii máme úplne iný proces, to myslím každý dobre chápe. Proces, ktorý prebieha v členských, prebieha v členských štátoch. A my máme jednoducho e, proces typového schváľovania, takže tu nie je žiadny imperatív, aby sa to robilo tak, ako hovoríte. To znamená, E, nikto netvrdí, že e, proces skriptového schvaľovania neprináša výsledky, ktoré sú e, spolahlivé. Máme Euro 4 predsa. A tí, ktorí na tom pracovali, tak vedia, aká je situácia. Ja aj s tieňovými spravodajcami sme o tom diskutovali podrobne. Odhlasovali sme si správu tu vo výbore a komisia teda buď e, príde s novými a posilnenými podmienkami pre e, prevádzku vozidiel, buď teda urobí toto, alebo budeme musieť e, naďalej vychádzať z toho amerického systému dohľadu. Ja by som teda sa chcela spýtať komisie, či uznáva, že proces typového schvaľovania e, je v zásade nedostatočný a už veľa rokov to tak e, je. A ja by som tu chcela odkázať na jednu osobu, ktorej meno nemôžem teraz e, uviezť, je tu pomerne nová, ktorá ten proces, ktorá ten proces pomerne posilnila v poslednej dobe. Ale ja e, viem, že e, teda priemysel tú situáciu využíva v svoj prospech. Otázka je, či skutočne budeme môcť kedy byť spokojní s tým procesom typového schvalovania. Toto neplatí len pre dízelové motory, automobily. Tam je to e, ešte výraznejšie, ale aj benzínové autá by mohli zlepšiť svoje parametre emisí a a mali by sa takisto zahrnúť do úvah, než e, len aby sa všetko zameriavalo na e, dízelové motory. Ďakujem. A teraz pani Jatel Malaki. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za e, toto rýchle zaradenie bodu na program rokovania a ďakujem aj za prítomnosť komisie na dnešnom rokovaní. Skandál Volkswagenu, ktorý sa týka emisí, ešte len začal, ale už teraz je jasné, že tu ide o oveľa závažnejšie otázky týkajúce sa emisí a rozdielu medzi teóriou a praxou, skutočnosťou a my potrebujeme, e, aby medzi jednotlivými stranami bola dôvera a spolupráca, aby sa prekonali e, tie rozdiely. Všetko to, čo sa povedalo, je veľmi smutné, hoci musím s tým súhlasiť. Ide teda o dôveryhodnejšie testy, ktoré vychádzajú z zo skutočných e, prevádzkových podmienok. To je tá otázka, pred ktorou stojíme. A toto treba v každom prípade nejak vyriešiť, objasniť, pretože e, na prvom mieste je dobrá kvalita vzduchu. Každý by mal vychádzať z týchto environmentálnych faktorov. Potrebujeme zároveň kontrolu aby e, sme mohli mať istotu, že tie marketingové informácie sú e, správne a pravdivé. E, myslím, že by to mohol byť aj príspevok k rokovaniam TTIP. My, ja si myslím, že sme situáciu trochu podcenili, e, že sme podcenili trochu e, ten kontrolný systém Spojených štátov. Samozrejme, e, stojí tu, vyvstáva tu otázka, či je vhodné mať dva kontrolné systémy. Európa pochopiteľne sleduje svoje vlastné záujmy. A myslím si, že toto určite bude mať e, dôsledky pre rokovania TTIP a e, myslím, že je potrebné túto otázku e, do dôsledkov vysvetliť, prijať opatrenia a zabezpečiť do budúcnosti, aby sa niečo takého neopakovalo. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani Kilonen, prosím. Ďakujem, pán predseda je dôležité, aby sa táto otázka veľmi rýchlo riešila. My e, budeme e, sa snažiť objasniť e, všetky možné prepojenia a dôvody. Ja si myslím, že Volkswagen v tom nie je sám, že sú tam iní aktéry zapojení a tak toto treba aj vyšetrovať. Hm. Myslím si, že v tejto chvíli netreba ukazovať prstom, v tejto chvíli treba hľadať aj riešenia. To je tá potreba, ktorú máme momentálne a e, treba vrátiť e, spotrebiteľom dôveru, e, pokiaľ ide o emisie vozidiel, príslušné normy a a takisto aj e, pokiaľ ide o spôsob, ktorým sa e, propagujú tieto hodnoty, keď sa snažíme e, propagovať ekologické vozidlá. Toto je skutočne otázka, ktorá vyvoláva veľký záujem na strane obyvateľov Európskej únie a týka sa to aj životného prostredia. Ďakujem pekne. Teraz pán Rösling. Áno, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za to, že ste zaradili túto tému na program. A ja k tomu môžem dodať iba toľko, že má rozmery podvodu, ktoré by sme si pred pár, pred nejakým časom nedokázali ani predstaviť. Tie rozmery sú prekvapivé, ale úprimne treba povedať, že limity pre škodlivé látky sa, že, že tieto nesúhlasia alebo a že sa podvádza a ovplyvňujú testy, tak to vieme a vieme, že pri každodennom používaní e, sú, je spotreba aj o 50% vyššia. To hovoria všetky združenia spotrebiteľov, že to nesúhlasí. No a to, že výfukové plyny, a to nie len v USA, a aj v Európe 22 krát vyššie sú, a praxi tak, ako sa meria. To sa netýka len Volkswagenu. Nakoniec to nebude len škandál Volkswagenu, ale myslím, že aj ostatní budú musieť priznať, že skutočnosť je úplne iná ako to, čo sa e, nameria v laboratórnych podmienkach. A preto e, treba preveriť systém testovania. A Európa musí e, mať skutočne Eh, úlohu priekopníkov. No a nejde tu len o dôveryhodnosť veľkého podniku Nemecka, ale ide aj o dôveryhodnosť európskej politiky. No a keď vidíme, aké problémy eh, máme za za plyny z dusíka v mestách, tak musíme žiadať dodržiavanie, dodržiavanie limitov. 26% pochádza z automobilovej dopravy. My musíme toto presadzovať a vyvodzovať dôsledky. Nie je to len škandál Volkswagenu a škandál Ameriky, ale je to škandál, škandál celého priemyslu. A treba prijať opatrenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je veľmi dôležité viesť takúto diskusiu, ako teraz vedieme. Ďakujem Európskej komisii za to, že je tu zastúpená. Veľmi nás zasiahol e, tento podvod je jedno, či ide o Volkswagen alebo aj o iné spoločnosti a dúfajme, že budeme vedieť informácie čo najskôr. Máme legislatívu, ktorá je precízna a účinná, kolegovia o tom už hovorili, ale bohužiaľ vidíme, že sú tu problémy s tými testami. A preto v každom prípade musíme čo najskôr odhodlane začať riešiť podmienky tých e, homologizácií a musíme ale riešiť reálne testy, ktoré sa e, vykonávajú. A pre osobné vozidla by sme mali mať e, svetovo harmonizované testy a komisia takisto hovorila, že tie testy sa musia realizovať v realistických podmienkach skutočného vedenia vozidla na cestách. Ale legislatíva nemôže predvídať všetko. Vždy si uvedomujeme, že každá legislatíva sa dá obísť. E, toto je skutočne podvod. Toto je vyloženie podvod, pretože do tých e, automobilov sa inštaloval software na podvádzanie. E, dnes teda vlastne strácame dôveryhodnosť. Európsky automobilový priemysel až doteraz skutočne zohráva veľmi významnú úlohu na svetovej úrovni, ale teraz stráca dôveryhodnosť a to vrha zlé svetlo na priemysel celkovo, nie iba automobilový priemysel, ale celý európsky priemysel je tým e, dehonestovaný. My nemôžeme e, zvyšovať hospodársky rast a obhajovať e, dobrú ekonomiku bez podpory nášho priemyslu. A vlastne tá časť, ktorá je najsilnejšia v priemysle, si dovolí takýto podvod a ako my môžeme potom na medzinárodnej úrovni reprezentovať alebo obhajovať náš priemysel a preto žiadam komisiu, aby čo najrýchlejšie vniesla do celej veci transparentnosť, pretože dôvera sa obnoví až e, keď bude nastolená transparentnosť. A žiadam od našich automobilových výrobcov, aby boli e, čestní, pretože tu na E, je v hre, sú v hre tisíce pracovných miest. Je to sektor, ktorý je rozhodujúci pre našu ekonomiku. A preto apelujem na všetkých v komisii aj inde, aby aby, e, aby plnili svoje úlohy a automobilový priemysel vyzývam, aby bol transparentný. Keď diskutujeme o TTIP, tak hovoríme my e, vždy e, budeme hájiť naše environmentálne normy, že ich nikdy nezradíme, ale ako chcete, aby sme si zachovali dôveryhodnosť diskusí s USA, keď dochádza k takýmto udalostiam? Toto ma veľmi znepokojuje pretože my potrebujeme e, dôveryhodný priemysel a automobilový, automobilový priemysel tu zohráva osobitne dôležitú úlohu. Ďakujem a teraz Sebdans. Ďakujem pekne a ja dúfam, že komisia e, cíti hnev výboru a ja chcem len e, to uvieť do perspektívy tých 11 miliónov vozidel, ktorých vieme, čo sa týka Volkswagenu, to je 100 miliónov tón dodatočnej, dodatočného znečistenia vzduchu. To, sú, e, to je skombinovaná spoločná, spoločná emisie e, Veľkej Británie pre polnohospodárstvo, priemysel, dopravu. No a všetci musia zohrať svoju úlohu hovorili sme, že polnohospodári sa musia prispôsobiť, pretože všetky priemysly, priemyselné odvetvia idú správnym smerom. A toto, tento škandál e, skutočne e, porušuje a oslabuje všetky informácie, ktoré sme e, my vysielali a príspevky automobilového priemyslu. A ja sa chcem spýtať komisie, už to povedali iní, my musíme zaistiť, že ďalší výrobcovia sa nezúčastňujú podobných podvodov. Potrebujeme, aby Komisia vykonala toto vypočutie veľmi naliehavo. No a iba sprísni podmienky v Európe. USA je to nezávislosť, to nezávislé testovania, pričom tu sme, sa spoliehame na testovanie výrobcov. No a komisia hovorí teraz len o NOXoch, pretože, potom ako Judy Gerling povedala, toto tiež súvisí s benzínovými, s benzínovými motormi, čiže treba to čo najskôr zmeniť, nemôžeme umožniť, aby tento škandál pokračoval ďalej. Ďakujem pekne, veľmi pekne. A teraz slovo dostáva pán Baláš. Ďakujem, pán predseda. Veľa zdôrazňujeme ten morálny aspekt aj tú ekologickú stránku toho, čo sa udialo v USA. Ja chcem ešte zdôrazniť jeden ďalší bod a to je demokratický aspekt. Nemyslím si, že dnes e, by sme mali odsudzovať automobilový priemysel, tak povediac, na transparentnosť. E, nikto sa nepýtal na názor automobilového priemyslu, tak ako sa pýtame na názor ľudí, my dnes musíme zaviazať automobilový priemysel, a aby dodržiaval absolútnu transparentnosť a aby povedal jasne, ako je to s tým podvodom. E, vidíme, a to aj vo vzťahu k národnej legislatíve, Európska komisia má e, právo politickej iniciatívy. Ja si myslím, že vzhľadom na tento škandál a aj emócie ľudí, e, ktoré to vyvolá, E, mali by sme sa zamyslieť aj nad tou kapacitou, e, ktorú automobilový priemysel má a vykonáva v tomto parlamente. Mali by sme prijať takú legislatívu, ktorú, ktorú, e, ktorá by tu v Európe takisto odhalila problematické veci. No, mister. Ďakujem pekne, pán Fielner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj komisii. tom priemysle je veľmi a politický priemysel, je to taká, také e, národná hrdosť každého štátu a myslím, že Volkswagen je jeden z tých politickejších výrobcov a až do nedávna e, bol dôvodom e, na hrdosť, ale mnohí kolegovia poukázali na testovacie cykly. Je správne, že to treba zrevidovať a zamyslieť sa na tým, ako fungujú, ale súčasne hm, nemôžeme podvádzať v testoch, sa, alebo dajú, dá sa podvádzať v testoch, to sme sa poučili a preto komisia správne poukazuje na mechanizmy dozoru nad trhom. A ja sa pýtam, či môžeme skutočne dôverovať takýmto mechanizmom, keďže sme sa rozhodli pre decentralizovaný model v takomto politickom priemysle, v takomto citlivom citlivom prostredí. my v členských štátoch nedokážeme kontrolovať tú našu že hrdinský, hrdinské podniky. Takže budeme potrebovať nejaký systém dozoru nad trhom, vzhľadom na to, ako budeme, ako zmeníme testovací cyklus. Ale pýtam sa, či môžeme dôverovať decentralizovanému systému. A po druhé, Viacerí z nás sa zaoberajú miestnou legislatívou už pomerne dlho, ale myslím, že jedna oblasť to sú sankcie. No a že sme v ilúzii a na tom, že podniky dodržiavajú limity a dôležité sú teraz sankcie. Takže chcem sa spýtať, aká je najvyššia sankcia, e, ktorú môžeme a uvaliť, aby sme potrestali tých, ktoré porušujú pravidlá. Aká je teda tá najtvrdšia sankcia? No a v neposlednom rade chcem len pochopiť, kde ako je to teraz s informáciami. Ak by som ja teraz sa rozhodol kúpiť dieselové auto, Dokáže mi komisia teraz povedať, či toto vozidlo, napríklad od Volkswagenu, by dodržiavalo legislatívu EÚ. Je taká situácia dnes? Ďakujem pekne. Pán Dorfman. Ďakujem veľmi pekne. Kristofa Fierner. A teraz eh, mnohé povedal, čo som chcel ja povedať. Vzhľadu, eh, či hovoríme o tom, či tieto automobily boli mm, predávané len v USA. Myslím, že nie. Volkswagen priznal, že tento software dal do 11 miliónov vozidel a vieme, že podiel dieselových motorov e, v USA je 2,7 a Volkswagen buduje ročne 10 miliónov aut, takže nemusíme byť žiadni matematici, aby sme pochopili, že tento software je vo všetkých vozidlách, do ktorých bol budovaný tento motor, tak bol vybavený týmto softverom. Vieme všetci, že v laboratórnych podmienka, podmienkach alebo laboratórne podmienky nezodpovedajú bežnej prevádzke. No a preto sa tam inštaloval teraz software, ktorý zredukoval na 40 emisiou. To je úplne iný rozmer ako pár percentný rozdiel v spotrebe. Ale skutočným škandálom je, že my sme na to neprišli. A ja sa pýtam počas tejto e, diskusii, správne sa hovorí o predsedníctve Volkswagenu, ale nikto nehovorí o tom, e, čo je v neporiadku s príslušnou s príslušným nemeckým orgánom, ktorý na to neprišiel. A ja myslím, že keď Američania začnú vystavovať a faktúry, začnú sankcionovať, aký bude účet pre, aký, ako, to, ako to bude v, v, v, v Európskej únie, aké sankcie uvalíme my. No žiadne, pretože neexistujú. A ja myslím, a to sa chcem spýtať komisie, nebola by toto dobrá príležitosť, nebola by to dobrá príležitosť na to, aby sme náš systém E, zásadne zmenili. Videli sme v týchto príkladoch, e, že decentrali- alebo centrálna kontrola nefunguje. Ďalším príkladom je, že práve Francúzsko a Taliansko chcú zaviesť kontrolu nemeckých aut a ja myslím, že týmto dvom štátom len šťastie ide o zdravie občanov, ale predovšetkým keď sa pozrieme na to, akú úlohu tieto štáty zohrávajú v európskom automobilovom priemysle, tak ide asi o niečo iné. Ide trošku oslabenie nepríjemnej konkurencie. Nefunguje, myslím, že teraz sa treba zareagovať rýchlo, predložiť návrh a že návrh, ktorý zmení tento postup, to je európsky postup, a nebudeme len takým bezzubým tigrom. Ďakujem pekne. Pán Torvalds. Ďakujem pekne, predseda. Najjednoduchší. Naj, najjednoduchšie by bolo premenovať automobilku na Volkswagen, pretože vieme, čo je teraz v, v, v tých oblakoch, pretože Volk je slovo, alebo nemecké slovo e, pre oblak. For us today is actually to look ourselves in, in the... Ale my sa musíme pozrieť teraz do zrkadla, pretože myslím, že pri viacerých príležitostiach sa nám nepodarilo sprísniť predpisy počas ILUKu. Odvedli sme dobrú prácu, odvedla komisia dobrú prácu. No, takže okrem toho, že budeme ukazovať prstom, myslím, že by sme mali sa zamyslieť nad tým, ako pracujeme v tomto výbore. Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo teraz zostáva pani McGuinness. Ďakujem pekne, predseda, a ďakujem vám pretože to je dnes na programe. Mne sa zdá, že v mnohých priemyselných odvetviach vám bol škandál, napríklad tá lekárske zariadenia. Toto je skutočne len moment hamby pre automobilový priemysel. Potrebujeme úplné, úplnú jasnosť. No a myslím, že RC si uvedomovalo ten, tento problém a vážne podporovala štúdiu, ktorá bola vykonaná v USA na Univerzite Západnej Virginie. Šiesti ľudia vykonali túto štúdiu, rozpočet bol 50 tisíc dolárov a oni na takýto škandál. No a ja pýtam, keď riaditeľ Volkswagen hovorí, že my sme, my sme zlyhali, tak to vôbec nie. Vy ste podviedli občanov. Takže ja mám obavy z týchto vyjadrení top manažerov. Je to skutočne zaražajúci príbeh a čím dlhšie trvá, tým zaražajúcejšie to je. No a treba zohľadne to, čo hovoria tí, čo boli technicky zapojení do tohto velenia. Keď sa hovorí o TTIP, tak Európsky parlament dokázal, že, alebo tvrdil, že naše štandardy vo všetkých oblastiach sú lepšie zelenšie, že sme krajší, ale treba povedať, že teraz až tak dobre nevyzeráme. V tejto otázke je to skutočne zlé. Čiže treba sa prebudiť a ďakujem komisii za pôvodné, teda úvodné eh, vyjadrenia, ale potrebujeme viac. Eh, toto eh, bol zámerný, úmyselný akt podviesť systém a občanov. A vieme, alebo teda nevieme, čo sa deje globálne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Dali. Thank you. Ďakujem. Ďakujem komisii za to, že prišla, za to, že diskutujete s nami o tejto dôležitej veci a to tak rýchlo. Hovoríme o Volkswagene a o USA, ale toto je vec, ktorá za- zasahuje aj Európu. A otázkou ostáva, či sú do tohto zapojení aj iní výrobcovia aut, pretože v konečnom dôsledku je to otázka dôvery, dôveryhodnosti, ktorá tu bola nahlodaná. Komisia hovorí, že hovoríme iba o emisiách dusíka, ale ja sa pýtam, e, ako si môžete byť istí, e, že toto sa netýka aj oxidu uhličitého? A keď hovoríme o Volkswagene, ja sa pýtam, E, je isté, že tieto automobily sa nepredávajú v Európskej únii? My musíme na toto dať jasnú odpoveď našim občanom, pretože v konečnom dôsledku e, toto je otázka ochrany zdravia našich občanov. Áno, potrebujeme nové, prísnejšie emisné testy, ale otázkou je, či tieto nové testy e, zaručia, že e, budú predpisy tí výrobcovia automobilov aj dodržiavať, že nebudú obchádzať systém. Môžeme vám dôverovať v tejto veci? Môže komisia zabezpečiť, že e, lepšie testy znížia emisie a ak nie, zvažujete nejaké alternatívne testovacie postupy? My potrebujeme vodotesné pravidlá, tak povediac, neprestrelné, a našou prioritou by malo byť zdravie občanov a vzduch, ktorý dýchajú. A preto potrebujeme dobrý systém testov. Nesmieme čakať a e, tým by sme vlastne dali čas výrobcom automobilov, ktorí sa potom budú snažiť e, vyviať tlak a oslabovať pripravovanú legislatívu. Ďakujem. Pán Reichaut, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa Nilsovi poďakovať za to, že ukázal aj na nás, pretože veľmi často zelení sú nazývaní naivnými, ale keď vidím tých e, kolegov, ktorí sú teraz zrazu prekvapení, že automobilový priemysel podvádza, tak ja by som povedal, že oni sú e, nekonečne naivní a zelení doteraz boli e, realistickí v tejto oblasti. Ale poviem to inak, je dobré, že konečne sme sa zišli, aby sme diskutovali o tejto téme, pretože my sme o tejto veci už v minulosti diskutovali, ale sála bývala zvyčajne prázdna. Takže očividne potrebujeme takéto krízy, aby sme konečne začali niečo robiť. A toto je presne tá bolestivá vec pre Európu. E, ko- opäť raz e, sú to Spojené štáty, ktoré začínajú konať a pýtajú sa Európy, čo robíte vy? Už od roku 2007 vieme, je to v nariadení, vieme, že by sme mali aktualizovať testy a komisia hovorí, že na tom pracuje. teraz máme rok 2015 Občania sa pýtajú, prečo je Európa tak pomalá. A ja na túto otázku neviem odpovedať. Hambím sa trochu, že mm, sa musíme stále vyhovárať e, na to, že komisia na tom pracuje. Keď sme hovorili o nových testoch, ktoré majú zodpovedať realite, e, tak e, E, musí to samozrejme nadefinovať aj automobilový priemysel, ale ten sa snaží oddialiť nariadenie a potom e, zasa hovorí, že keď príde nové nariadenie, tak to bude ešte ťažšie. E, ale ja teraz žiadam konečne od komisie, aby prestala počúvať automobilový priemysel a začala implementovať okamžite nové testy e, bez e, toho, aby sme neustále ustupovali automobilovému priemyslu. Ďalšia otázka pre komisiu. V nariadení z roku 2007 sa zakazuje e, používanie určitých opatrení, ale tie e, automobilový priemysel ešte stále používa, čiže porušuje práva EÚ, právo EÚ. Takže opäť vyzývame Európsku komisiu, aby tu začala konať. My vieme, že v konečnom dôsledku sú to vnútroštátne rozhodnutia schváliť um, uvedenie automobilu na trh, ale komisia sa môže spýtať členského štátu, prečo nedodržiavate právo. Článok 5 e, hovorí explicitne, že sa zakazujú e, tzv. feed measures. A, takže prosím, robte s tým niečo. A ďalšia vec, ide tu o softvery na znižovanie emisí NOXov a, a viete, že tieto emisie že tento softvér e, vlastne sa vypína, keď prekročíte automobilom určitú e, rýchlosť. E, takže prosím, konajte, robte niečo proti tým softverom, pretože vieme, že je tu priepasť medzi Euro 6 a skutočnými emisiami. Všetci automobiloví výrobcovia, pokiaľ viem, obchádzajú tieto predpisy a Volkswagen nie je ani ten najvyšší, najväčší vinník v tejto oblasti. Takže prosím, robte niečo, využite tento okamih na to, aby ste e, nariadili zmenu softvéru. To môžete urobiť okamžite a prosím, ukážte európskym občanom, že Európska únia e, vie konať aj rýchlo. To by bolo naozaj pekné. Thank you very much. And now, Ms. Evi. grazie Presidente. Che dire, io... Ďakujem. Aj hovorí pani Evi a ja dúfam, že komisia zareaguje jednoznačným spôsobom na túto poborujúcu vec a aj európsky občania sú pobúrení a chcú, aby sa toto vyjasnilo, aby sa na to zareagovalo jednoznačným a jasným spôsobom, pretože toto je dôkaz, že bohužiaľ, keď sa snažíme regulovať e, nedostatky e, v Európe, tak stále tu, tu ostávajú obrovské chyby, e, najmä v environmentálnej politike, ktorá je vždy na druhom mieste A preto teraz e, by sme mali konečne dať jasnú odpoveď najmä tým, ktorí žiadajú rýchle prešetrenie tejto situácie, aby sme pochopili, aká je skutočná aktuálna situácia, pretože sme v situácii, kde vieme už s tými dátami, ktoré teraz máme, máme E, čísla o tom, že 65 tisíc e, ľudí ročne umiera predčasne kvôli znečisteniu ovzdušia. E, je to teda znečistenie životného prostredia. Takže je to 65 tisíc ľudských životov ročne. A kto platí za toto, za tie úmrtia a za tie zdravotnícke náklady, ktoré to zasa vyvoláva? Je jasné, že je to naliehavá, veľmi naliehavá situácia a e, musíme teraz dať jednoznačne odpoveď a podľa mňa je absurdné, že automobilový sektor robí takýto greenwashing, e, že sa prezentuje ekologicky, že prezentuje svoje automobily ako menej znečisťujúce, e, tak aby vlastne pritiahla klientov, aby, aby si ľudia E, kúpili e, ten automobil a potom takto podvádza. Čiže naozaj je to naliehavé, musíme tu niečo urobiť a, a musíme žiadať, aby tie testy odzrkadľovali podmienky priamo na cestách a nie na tých testovacích rampách, ako sa to robilo doteraz, pretože už, už v minulosti sme vedeli, že tie testy nie, sú nepresné a v tejto sále pred pár týždňami sme hovorili o homologizačných testoch a o znečistujúcich látkach a Napriek tomu stále sme dávali veľkú flexibilitu tým automobilovým výrobcom, ale na to už nie je miesto. Tieto, tieto e, marže flexibility im už nemôžeme viac dávať a musíme byť e, oveľa prísnejší, pokiaľ ide o environmentálne normy, ak chceme e, byť dôveryhodný a zachovať si dôveryhodnú tvár aj pred svetom. Ďakujem pani Gardini. Ďakujem. Veľmi stručne sa vyjadrím. Je jasné, že toto je obrovský škandál, ktorý šokoval všetkých a takisto prekvapil všetkých, pretože tento škandál prišiel z e, regiónu sveta, odkiaľ sme to naozaj e, neočakávali. E, nemeckí kolegovia sú asi najviac šokovaní. Karl-Heinz Florenz je veľký obhajca environmentálnej politiky, takže je to naozaj šokujúce. Ďakujem predsedovi za to, že zorganizoval takto rýchlo túto diskusiu. Nemali by sme si zamieňať ale hrušky s jablkami, lebo zdá sa mi, že my tu z tohto robíme teraz veľký šalát. Ja si myslím, že si musíme objasniť individuálne zodpovednosti a právomoci a musíme si, si definovať, kto je za čo zodpovedný. Zatiaľ nevieme dobre, um, aké sú hranice v týchto veciach, uh, čo sa udiali. Uh, my to, čo si vlastne dnes čítame v tlači, to sú zatiaľ komentáre, hypotézy, scénáre, ale my musíme tieto scénáre hypotetické ešte overiť, pretože zatiaľ sa stalo niečo iba v USA a my musíme zistiť, či sa to dialo aj v iných častiach sveta a či tieto automobily uh, sa nachádzajú aj uh, v Európe. Toto sú otázky. A pokiaľ ide o mm, ten mechanizmus, myslím si, že je to mechanizmus, ktorý manipuloval výsledky, ale toto si nesmieme zamieňať e, s tým, čo, e, čo je vlastne skutočná regulácia, skutočná legislatíva, e, environmentálna legislatíva, ktorú my príjmame. Čiže musíme viesť e, diskusiu o kontrolách, ktoré sa majú robiť. V niektorých častiach sveta tie kontroly sa robia lepšie, inde horšie. A vždy hovoríme a zdôrazňujeme, že náš problém spočíva práve v tých kontrolách. A my by sme mali e, implementovať dobre naše pravidlá. Mali by sme kontrolovať reálne, či sa aplikujú, pretože i keď e, zlepšujeme legislatívu, zvyšujeme možno niekedy riziko, že situáciu zhoršíme. Čiže opakujem, tu ide o to, aby sme zlepšili naše kontroly a potom, pokiaľ ide o ten test, či zodpovedá podmienkach e, reálneho sveta, v e, Euro 6 sa mi zdalo, že sme si už uvedomili, e, že tie testy sa naozaj musia robiť v podmienkach skutočného vedenia vozidla. Tento Volkswagen hovoril, že v rámci Euro 6 tento software vôbec nie je používaný rozdiel medzi teoretickými textami, testami a praktickými e, testami. S tým software nemá nič dočinenia, to je úplne iná téma. Nemôžeme teraz si zamieňať tieto veci, miešať ich. Musíme teda dať nové impulzy tomu systému kontroly. Myslím, že toto je naša achilová peta. Ak sú Američania v tomto lepší, tak sa pozrime na to, čo robia, či môžeme okopírovať nejakú osvedčenú prax. Potom by sme mohli v Európe um, sa pozrieť na nejaké nové horizonty. Možno by sme z druhej strany Atlantiku si mohli vziať nejaké dobré príklady. No a pokiaľ ide o TTIP, ak chceme byť nejakými učiteľmi a poučovať iných. Napríklad pred Parížskou konferenciou počas medzinárodných rozhovorov a potom, keď hovoríme o, o dohodách o voľnom obchode, no musíme von z tejto slepej uličky. Môže sa nám to podariť, ale nie tak, keď budeme nahradzať čísla na miesto 100 tisíc a tak ďalej. Nie, my máme reálny svet. Emisné e, limity v USA sú nižšie ako európske. Ale my nemôžeme reagovať tým, že zvýšime emisné limity. Nie, to by bola, to by bola zlá reakcia. My potrebujeme teraz jasný pohľad, jasný pohľad na vec. Musíme sa pozrieť na to, koho sa tohto týka. Sú to aj jednotlivé osoby, aj jednotlivé podniky alebo orgány, ktoré urobili chybu, ktoré možno podvádzali. Nemôžeme jednoducho paušálne odsúdiť celý priemysel, celú Európu Musím hľadať hlavne odpovede, najmä na strane kontroly. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Guteland. Ďakujem, pán predseda. Toto je veľmi dôležitá záležitosť a preto si myslím, že by som mala hovoriť vlastným jazykom. Mnohí kolegovia povedali, a musím s nimi súhlasiť, že s týmto podvodom sa spája obrovský cynizmus. A ja cítim podobnú frustráciu ako kolegovia a chcem, aby ten systém sa zlepšil, aby sa zlepšili možnosti a e, chceme, aby legislatíva, ktorú príjmame, sa naozaj implementovala v praxi. Naše rozhodnutia sa musia skutočne uplatňovať, to je dôležité. Ak nebudeme konať o odhodlanie, tak v dlhodobom výhľade stratíme dôveryhodnosť. Aj v iných oblastiach e, budú nás vnímať ako bezzubých, ako slabých, ako tých, ktorí iba príjmajú rozhodnutia, ale nie sú schopní skutočne chrániť zdravie ľudí. No a preto musíme ísť na koreň tejto veci a rada by som vyzvala komisiu, Mnohí kolegovia povedali, že komisia musí preskúmať aj všeobecnú e, situáciu v tomto priemysle. A ja si myslím, že komisia musí zrealizovať dôkladné vyšetrovania, pozrieť sa aj na to, čo sa deje za hranicami Volkswagenu, čo, sa, čo robia národné orgány, a čo sa deje v celom automobilovom priemysle v našich členských štátoch. My musíme teraz preukázať dôveryhodnosť, aby nám občania mohli dôverovať, že dostanú informácie o celom rozsahu škandálu a o tom, aké dopady to má na vnútorný trh. Nestačí si povedať, že Nemecko, Francúzsko alebo Švédsko robia testy alebo to vyšetrujú na úrovni svojho členského štátu. Nie, my chceme vyšetrovanie na úrovni celej EÚ, pretože sa to dotýka vnútorného trhu. Chceme vedieť, do akej miery je tým dotknutá celá Európska únia. Preto vyzývam komisiu, aby zistila, čo robia vnútroštátne orgány v tejto veci. A chcem, aby táto diskusia priebežne pokračovala, aby sa tá analýza teraz neukončila. Nejde iba o e, záujem občanov musíme zachrániť aj našu vlastnú dôveryhodnosť, aj dôveryhodnosť našej práce vo výbore Envy. A kolegom zo všetkých politických skupín chcem povedať, že táto e, vec to je vlastne naša zodpovedná, spoločná zodpovednosť. Musíme e, vyvinúť nový systém testovania, ako už viacerí kolegovia povedali. Musíme sa pozrieť na to, že v, budúc- že v minulosti sme zanedbávali uh, tie testy. Ak EPP napríklad nemá nejakú všeobecnú stratégiu, tak by sme sa mali zamyslieť nad tým, či to potrebujeme, či náš prístup je správny, či by sme nemali sa snažiť o vytvorenie harmonizovaného systému testov. My e, v skupine SAD sme toto žiadali už predtým. No a posledná vec, ktorú chcem povedať komisii, je, že okrem zanalizovania vnútorného trhu a dopadov na vnútorný trh by e, mala predložiť aj návrh na zlepšenie systému testov, pretože vzniká v parlamente úplne nový pohľad na dôležitosť testov. Ďakujem a teraz e, Šier Pirik. Ďakujem, pán predseda. Mne trvalo dva dní, mm, Netrvalo dva dní, kým som pochopil celú, celý tento príbeh, celý tento škandál vo Volkswagene a neviem to stále mm, nejako spracovať. Neviem, čo k tomu povedať. Podporujem pána Uh, pani Galíny, uh, pána Eichhousta aj ďalších. Uh, nadávať už nepomôže. Otázka je, ako to teraz zmeníme. Čo urobíme? Myslím si, že my v Európe po Ukrajine, a po islamskom štáte a všetkých týchto problémoch sme už vyčerpaní. Uh, sme teraz akoby pritlačení k stene, ale tento škandál je zároveň aj šancou. Mnohí kolegovia povedali, že komisia teraz musí veľmi energeticky, e, veľmi energicky zasiahnuť. Ale my sa vždy rozprávame s tými nesprávnymi ľuďmi. E, mali by sme sa teraz v prvom rade rozprávať s radou. Rada vždy všetko pokazí. Oni nerealizujú kontroly. Ja som e, spolu vytváral rámcovú smernicu o vode. Komisár Jannes potočník e, mi povedal, Karl Heinz, keď ja chcem v Štrasburgu alebo v Kolíne získať vzorku vody, nemôžem tam poslať bruselských úradníkov. Ja sa musím obrátiť na e, Berlín. Berlín poverí zasa príslušnú spolkovú krajinu a tí zasa E, zasa e, pošlú e, do toho malého mestička, odkiaľ chcem tú vzorku, tam pošlú svojho úradníka. Brusel tu nič nezmôže. Takže náš najväčší nepriateľ pri implementácii európskych pravidiel, náš najväčší nepriateľ je vlastne rada. A tu mám na mysli aj moju vlastnú krajinu. Pred týždňom sme to videli takisto aj na príklade týchto správ. E, ty si povedal, že sa veľa podvádza, ale napriek tomu sme prehotli e, tú ropuchu, ale, ale to nesmieme robiť uh, už v budúcnosti. Nesmieme takto uh, ustupovať. Ja na každom zasadnutí výboru ENVY chcem mať kvalifikovaného zástupcu rady, pretože komisia nemôže robiť všetko, čo od nej ale odpr- oprávne neočakávame. My musíme dať komisii nástroje do rúk, aby... Ja vždy uvádzam ako príklad moju krajinu, aby sa nikto necítil urazený. Nemci, Francúzi a Taliani títo potrebujú. Ja ale vždy obvinujem moju vlastnú krajinu, ale komisia nemá príslušné nástroje. Ja som sa rozprával e, s bývalou spolkovou ministerkou životného prostredia. E, ona pracovala aj na Rade ministrov v Bruseli, dnes má vyššiu pozíciu e, v Nemecku a tá mi povedala, Karl Heinz, keď sedíš na rade, tak nechceš schváľovať e, právne nástroje, kvôli ktorým budeš potom odsudený e, o tri mesiace neskôr. Tu súhlasím s kolegyňou Gardini. E, keby sme sprisťovali normy, to nám nepomôže. Pomyslite si na ten príklad so vzorkou pitnej vody. Januš Potoščník nemal E, právomoc na to, aby 100 metrov od nemecko-francúzskej e, hranice dal odobrať vzorku pitnej vody. Toto nemá nič dočinenia s Francúzskom. E, to je rovnaké vo Francúzsku, v Nemecku aj v Holandsku. Zamyslíme sa ešte raz nad tým, čo povedal Juncker. Nie je, nie je to Európa, ktorá robí chyby, sú to najmä členské štáty. Nám chýba silnejšia únia. My musíme prekonať e, konečne naše národné egoizmy. Pozrime sa na východnú hranicu, veď tam nám z toho už stoja dubkom vlasy. Tam potrebujeme konečne nejakú európsku autoritu. Možno potrebujeme menej zákonov, ale musím povedať, že my sme sa veľmi, veľmi blamovali v nedávnej dobe. No a lobizmus automobilového priemyslu sa teraz zo dňa na deň úplne zmení. E, tí budú e, teraz už oveľa pokornejší a to je dobré a ja vám sľubujem, že im to dáme poriadne pocítiť. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán Šergerik. Ďakujem, pán predseda. Ale o čom tu vlastne hovoríme? Nuž, o dôvere občanov v politiku a náš parlament. Občania hovoria, už nemám dôveru. Len teraz som si napríklad kúpil krásne auto, stálo ma to kopu peňazí. No a toto auto e, nakoniec nezodpoveda tej cene. Takto sa ľudia cítia zradení, podvedení, No, my pracujeme na legislatíve a potom my, napríklad poľnohospodári u nás hovoria, my máme kopu problémov e, s európskou legislatívou. Všetci ostatní nás predbiehajú a je potrebné, aby teda sa z tohto urobil príklad pre všetky ostatné sektory. Toto treba skutočne e, mať na mysli, keď sa pripravuje legislatíva. A My sme teda testy nechali v rukách členských štátov, ale myslím si, že by tu mal byť európsky prístup. V opačnom prípade sa nám nič nepodarí. No a sú tu tie americké testy, tie sú samozrejme dôležité, ale Predsa len nebudeme rozpútavať obchodnú vojnu. My sme vždy hovorili o etike v priemysle. A čo sa stalo s touto etikou v priemysle? Ďakujem, pani Kadenberg. Ja, ein herzliches Danke. Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že najlepšia legislatíva na európskej úrovni nedokáže e, zabrániť trestným činom, alebo teda tej zločineckej energii. Ale otázka je, do akej miery ju takmer eh, podporujeme, do akej miery eh, ju kontrolujeme a ako dokážeme si vynútiť kontrolu, a to nie na dobrovoľnej báze, ako samokontrolu, autokontrolu. A tam potrebujeme členské štáty, ale aj európsku legislatívu, pretože ja chcem teraz prekročiť tému Volkswagenu, pretože každý deň, čo sa deje v potravinárskom sektore, sektore životného prostredia, e, počúvam a o tom hovoria aj kolegovia, ktorí žiadajú kontrolu, znamená, že nepotrebujeme nejaké zákonné minimálne kontroly alebo minimálne štandardy, že to urobí priemysel, polnohospodárstvo, aj tak samo, tí, čo tvrdia, že nepotrebujeme záväzné údaje, že oni to urobia všetko sami aj. Vidíme, že aj keď to je predpísané, ak nefungujú kontroly, tak nám musia USA vysvetliť, ako to treba kontrolovať. No a nám sa nepodarilo, tak ako v minulosti, nie až tak veľkých, veľkých veciach, a niečo až zamiesť pod koberec. Myslím, že členských štátoch um, klesajú rozpočty a preto situáciu nemôžeme využiť na to, aby sme štátne kontrolné orgány hm, kvôli úsporám doslova zničili a potom nariadíte autokontrolu priemyslu. <clears throat> Dnešná situácia je zrada životného prostredia, z rada e, spotrebiteľov a ja dúfam, že to nebola aj zrada a podvod desiatok, stoviek tisíc zamestnancov, pretože myslím, že mnohí zamestnancov až na takmer na 100% s týmto škandálom vôbec nič nemajú. Oni tým budú trpieť a ja Žiadam v Európe mechanizmus sankcií, e, ktorý dlhé roky e, výnosy smeroval do e, vrecie akcionárov, ale keď teraz treba problémy, tak treba ich solidarizovať a Treba sa vyhnúť tomu, aby sme to zavesili na krk daňovým poplatníkom. Ďakujem. No sa teraz e, e, nakoniec e, na záver debaty pán Belek, prosím. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne, väčšina už tu totiž odznela a teraz budem, ak dovolíte, pokračovať po holandsky. Ako mnoho kolegov a ja som šokovaný. My máme normy pre životné prostredie, pre emisie, ešte lepšie než tie americké. Ale si to aspoň myslíme a nakoniec zistíme, že to nie je pravda. To znamená, že Spojené štáty nakoniec majú lepšiu kontrolu než my. A pokiaľ ide o CO2, Ehm, CO2 má na svedomí ehm, tisíce eh, umrtí a mm, takisto aj mm, pevné častice k tomu prispievajú. Takže toľko k tým kontrolám a normám. My by sme sa mali eh, poučiť z toho, čo sa stalo, nájsť vynikov. A to, že si môžu firmy zvoliť toho, kto bude vykonávať kontrolu, to by malo skončiť. Tento týždeň budú stretnutia s rôznymi národnými kontrolnými úradmi a bude sa e, jednať o e, nezávislé homologačné e, postupy nezávislých orgánov máme tu aj e, správu e, DAES, ale pokiaľ ide o tie skutočné emisie na e, ceste, na to ešte musíme počkať. Tie testy, ktoré sa robia v laboratóriu, je niečo iného, než to, čo nakoniec sa robí na ceste. A nemali by sme čakať do roku 2017 alebo 2020. Mali by sme sa snažiť, aby už teraz ten rozpor nebol. Ďakujem vám. Ďakujem za e, túto veľmi zaujímavú debatu. Mm, bolo viac než 25 požiadaviek o rečnícky čas. To je veľmi dôležitý signál, že diskutujeme o dôležitej otázke. No a kým ešte uzavriem túto rozpravu, chcem vzniesť otázku na komisiu. Myslí si komisia, že je potrebné, aby bol európsky orgán, e, ktorý by kontroloval dodržiavanie emisných limitov? Máme 28 členských štátov, Máme rôzne možnosti, aplikácie, ale potrebujeme niekoho, kto by to kontroloval. Takže teraz dám slovo komisii, aby odpovedala na tento veľmi dlhý zoznam otázok. Ďakujem vám. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že mám viac než 3 minúty, aby som odpovedala na všetky tie otázky. Ďakujem v prvom rade za pripomienky, otázky a postrehy. Sú veľmi dôležité. Treba na ne všetky odpovedať. Povedali ste sami, že toto je začiatočná diskusia. Na niektoré z týchto otázok e, môžem len e, zareagovať e, čiastočne. My pracujeme v plnej transparentnosti a preto sme pripravení predložiť správu o postupu našej práce, keď bude o čom písať. Takže Samozrejme, ak teda neodpovedáme na niektoré vaše výhrady dnes, tak na to budeme reagovať e, na ďalších stretnutiach. Začnem po poradí otázok tými, ktoré sú e, podobné si navzájom. Mnohí, sa, mnohí položili základnú otázku, či sme si istí, že ide len o problém Volkswagenu, alebo len problém v Spojených štátoch. Už na začiatku som povedala, v tom úvodnom vyhlásení, som povedala, že toto treba práve hlavne vyriešiť, aby sme pochopili, aký je rozsah problému. Ako to zistíme? Či ide len o Volkswagen? Či je to len otázka Spojených štátov? Sú dva spôsoby. Technické e, orgány skontrolujú súlad aut a výrobca aut E, o zverejní informácie. Toto sú tie dva spôsoby, iný nie je. Takže budeme čakať na e, reakciu e, orgánov pre typové schvaľovanie a hneď vás s tým oboznám, ako, ako náhle to bude k dispozícii. Veľa otázok sa zameriavalo na Európsku úniu a systém Európskej únie a Spojených štátov. Či je ten systém v USA lepší, efektívnejší, či sa presadzuje efektívnejšie. E, treba e, byť opatrný pri unáhlených záveroch ohľadom efektivity systému USA a systému v EÚ. Tie dva systémy sú totiž neporovnateľné, sú absolútne odlišné. E, nezávislá agentúra v Spojených štátoch vykonáva kontroly preto, lebo automobily certifikuje sám výrobca, nie je žiadny verejný orgán, ktorý vlastne e, toto robí. To je v podstate úplne naopak, než v Európskej únii, lebo tu máme tento schvaľovací orgán, ktorý musí certifikovať e, produkt, aby sa mohol uviezť na trh. To znamená, že poradie je vlastne obrátené a potom v priebehu životnosti automobilu sú ďalšie kontroly a to je zase iné v Spojených štátoch. Takže a priori nemožno jednoducho zamietať efektívnosť alebo popierať efektívnosť e, pravidel v Európskej únii a tvrdiť, že čo sa deje v Spojených štátoch, že je oveľa lepšie. Všetko je relatívne. Kým sa poučíme z tohto prípadu, treba postupovať veľmi obozretne opatrne. Budeme sa zaoberať efektívnosťou systému. Zvoláme stretnutie s orgánmi typového schvaľovania členských štátov, aby sme zistili, aká je prax, aké sú ďalšie opatrenia, ktoré sú potrebné. Systém typového schvaľovania, e, to tvrdiť, že systém typového schvaľovania v Európe je, je e, zlý, to, to by bolo unáhlené testy v Spojených štátoch sú tiež laboratórnej povahy presne tak ako v Spojenom, ako v Európskej únii. A my e, implementujeme tie najnovšie metódy testovania, aby sme sa priblížili e, realite. A testy, na ktorých pracujeme, e, či my sme testovali a čo robia výrobcovia. No, komisia má svoje kapacity na testovanie automobilov. E, spolupracujeme so e, spoločným centrom výskumu a spolupracujú s nami výrobcovia aut. E, pracujeme na balíku RD. To je E, vlastne balík, ktorý sa týka e, nezávislého testovania a s cieľom je, aby sme mali tie pravidlá, o ktorých, e, ktoré, ktoré navrhujeme tu. Ten balík ako taký obsahuje faktory konformity, do akej miery má byť, majú byť prísne tie testy. My sme v septembri diskutovali s výborom, čo tam je potrebné a my sa e, držíme presne tej agendy a tých pravidel, ako sme to vysvetlili na začiatku mesiaca, aby sme sa dopracovali k faktoru konformity 1 s prihliadnutím k odchýlkam, e, ktoré sa ukážu pri e, testovaní v reálnej praxi. Tie limity samozrejme nariadenie stanovuje ale treba zohľadniť, čo sa odohráva v priebehu testovania a to je tá marža, ktorú tam máme. Ale nám ide o to, aby sme sa dostali na uh, uh, ten faktor 1. A teraz uh, už skončí diskusia o druhom balíku. Postupne chceme prijať tento druhý balík pred koncom, do konca roka. Metódy testovania a pravidlá už sa dohodli medzi členskými štátmi v máji. Nariadenie o metodách testovania by malo byť e, dokončené do konca januára, do začiatku januára. Potom príde tretí a štvrtý balík, ktorý sa týka praktických e, otázok a e, súladu v fáze servisu. Takže my chceme aplikovať skutočne prísne pravidlá. Typové schvaľovanie a systém typového schvaľovania, myslím, že na to som zareagovala. Ešte e, na okraj k tomuto a k tomuto e, špecifickému prípadu a tie zariadenia FIT boli popr- použité poprvýkrát. Poprvýkrát sme zistili, že niečo takého bolo použité. My sme vedeli, že výrobcovia môžu používať, e, alebo že je možné, že výrobcovia používajú metódy, ktoré my nepodporujeme. A práve preto treba mať prísne pravidlá a systém e, presadzovania týchto pravidiel. A tam, kde sa to odchyluje, to budeme vyšetrovať. To, že sa používajú tie zariadenia FIT v takom meradle, to je poprvýkrát, čo niečo takého e, vidíme. A je zrejmé a jasné, že také, tak, taká, takýto, taký, takéto, takáto manipulácia je absolútne protiprávna, úplne protiprávna. A pokiaľ ide o typové schváľovanie. Ak auto neprejde testom, tak nedostane typové schválenie. A aj keď auto e, prejde takým typovým schváľovaním, tak je celý rad opatrení na e, úrovni členských štátov, na základe ktorých tie štáty môžu odobrať toto typové schválenie vozidlu. Potom je tam ešte e, systém pokút, Otázka je, aký je ich rozsah a do akej miery sú odrádzajúce. Ale toto už závisí na jednotlivých členských štátoch, na vnútroštátnych orgánoch. To znamená rozhodnúť, do akej miery by sa mali aplikovať sankcie. Možno, že sa vám zdá, že toto je taká vyhýbavá odpoveď, ale e, predsa len odkazujem na to, o čom sme už hovorili. Toto musí byť e, spoločná odpoveď my sme odhodlaní pracovať na našej odpovedi, ale v spolupráci, musíme to robiť v spolupráci s radou a s parlamentom. A toto je určite jedna z vecí, e, ktorou sa budeme zaoberať. To znamená pokuty. A takisto e, používanie zariadenia FIT. To je v podstate otázka trestného práva v členských štátoch. Na úrovni Európskej únie máme rámec, aj na úrovni členských štátov ho máme Otázka je, čo môžu členské štáty robiť ešte navyše. Buď e, tie pravidlá sprísnia, alebo sprísnia ich e, e, vyžadovanie a vynúcovanie. Takže v kontexte stretnutia orgánov na typové schváľovanie o tom budeme diskutovať aj s ostatnými a uvidíme, ako sa nám podarí zájsť, do, kam až sa nám podarí, do akej miery ten problém vyriešiť. Dohľad nad trhom. Myslím, že už som nepriamo na to zareagovala. My si uvedomujeme niektoré nedostatky v štruktúre dohľadu nad trhom a už sme aj prišli s návrhmi v rámcovej smernici o typovom schvaľovaní prísnejšie pravidlá na stiahovanie e, výrobkov tam máme a budeme sa zaoberať aj ďalšími opatreniami, ktoré e, treba prijať, ale uvedomujeme si, že dohľad na trhom má svoje trhliny a určite, ak zistíme, že, to, e, že sa dá niečo zlepšiť, tak to budeme zohľadňovať. E, e, otázka, čo urobil nemecký orgán pre typové schvaľovanie a ostatné orgány. No už budeme mať z KBA stretnutie v nadchádzajúcich dňoch a budeme sledovať vyšetrovanie na vnútroštátnej úrovni a na základe toho budeme tú otázku riešiť. Ďalšia otázka, či potrebujeme jednotný orgán. No už asi tak, ako to funguje v Spojených štátoch. V tejto chvíli vám na to neviem odpovedať. Pred istou dobou aj e, útvary komisie o tejto možnosti uvažovali. Ale musíme, opäť hovorím, preskúmať kladia zápory jednotlivých systémov. Tak, aby sme takú revolučnú cenu, zmenu urobili s plným vedomím, čo robíme. V prípade, že sa preto rozhodneme. Potom je tu spolahlivosť testov. Tu možno povedať len to, že tie testy, ktoré navrhujeme a metódy testovania sú testy, e, ktoré odrážajú najnovší najnovšie technológie a, a stupeň, stupeň informácií, poznania. Ale aj tak e, ani dokonalá legislatíva a najmodernejšie testy nemôžu e, vyriešiť všetky prípady nesúladu. Samozrejme, teraz sa to vyskytlo e, v nevydanej miere, e, tak, takáto odchýlka od pravidiel, ale Uh, nikdy tomu nemôžno zabrániť úplne. V každom prípade tie testy, o ktorých hovorím, sú tie najmodernejšie, ktoré existujú. tie limity sú v Spojených štátoch prísnejšie než v Európskej únii. Vy ste to povedali, ale nie nevyhnutne je to tak. Aj v prípade CO2. A ja sa len obmedzím uh, uh, na NOx. Ale tento problém, pokiaľ ide o NOx, ja som hovorila o NOx, ale to neznamená, že by sa to, že by sa to vôbec netýkalo CO2 ale toto zatiaľ sme skutočne len v takej začiatočnej fáze. A tie e, limity sú síce odlišné v EÚ a v Spojených štátoch, ale nie sú až tak odlišné. A opakujem, že aj tu, aj tam e, sú tie testy laboratórne, takže vlastne pracujeme s veľmi podobnými parametrami pokiaľ som neodpovedala na všetky otázky, tak sa ospravedlňujem a veľmi rada na ne odpoviem neskôr. Máme ešte ďalšiu požiadavku od pána Groteho. Ešte jedna otázka. To či odpovedať áno alebo nie. Komisia dodnes, doteraz nemá žiadne informácie o tom, že sa takéto automatické zariadenia používali v Európe. Čo sa týka druhej témy, odchýlka od testovacích meraní, odchýlky poznáte. Doteraz sa nesledovalo, ani nenapomenuli sa výrobcovia vy poznáte tieto odchylky. V USA boli o 40 násobok vyššie a komisia teraz predložila legislatívny postup, ale nič neuviedla proti, proti výrobcom. Ak som povedal, stačí povedať áno alebo nie. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem vám za otázku. Komisia má určité právomoci. A ide tu v prvom rade o dve. Jednak e, adekvátny regulačný rámec a jednak presadzovanie práva, pokiaľ nesplňajú členské štáty svoje e, povinnosti. E, ak teda nezaručia e, transpozíciu práva členské štáty alebo nezabezpečia, tak sa toho musí ujať komisia e, za členské štáty. No a toto nie je odpoveď áno, nie, lebo vy ste ani takto tú otázku nepoložili, takže ja sa na to snažím reagovať. A pokiaľ ide o regulačnú stránku veci, prepáčte, nerozumel som. Čiže máte do dnešného dňa informácie o tom, že v Európskej únie výrobcovia použili zariadenia na vypínanie alebo zavádzanie, áno alebo nie. Vy ste vlastne položili dve otázky, takže odpovedám na prvú, dokončím odpoveď na prvú a potom odpoveď na druhú. Lebo ste sa pýtali aj na testovanie, takže na to som reagovala. Áno, máme, plníme svoje regulačné povinnosti, to je jednoznačné a pokiaľ ide o tie zariadenia FITO, Samozrejme, musíme teraz vyšetrovať, ešte vám nemôžem dať e, kladnú alebo zápornú odpoveď v tejto chvíli, až budeme mať e, e, jasnú odpoveď od národných orgánov typového schvaľovania alebo od našich zdrojov komisie, tak sa k tomu vrátime, ale v tejto chvíli vám nemôžem dať jednoznačnú odpoveď. Ďakujem za túto užitočnú a dôležitú rozpravu. Ďakujem komisii za to, že prijala naše pozvanie e, v takom krátkom predstihu. Takže teraz e, e, uzatváram rokovanie výboru. Ďakujem.